Dobre popoludne, vítajte. Sadnite si, prosím. A najsrdečnejšie privítajme obidvoch predstaviteľov švedského predsedníctva, ktorí nás dnes popoludní poctia svojou návštevou. Ehm, bod 2527 sa týka prípravy štokholmského programu eh, v oblasti eh, slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Je to program, ktorý pokračuje a nadvezuje na program z Tampere a z Hagu v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. To znamená, že už sme celý nedočkaví a veľmi radi by sme si vypočuli od prvého štátneho tajomníka švedského predsedníctva Magnusa Granera, ktorý má na starosti spravodlivosť za vnútro a potom bude hovoriť aj Mina Lundgrenová o azyle a migrácii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážení členovia výboru LIBE. V prvom rade by som sa chcela poďakovať, chcel poďakovať za to, že ste ma pozvali sem, aby som hovoril o prípravách štokholmského programu v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Prijatie nového päťročného štokholského programu bude nasledovať po Hakskom programe a je to jedna z najdôležitejších úloh. Tešíme sa na vzrušujúce a náročné obdobie na jeseň. Ja aj môj kolega sme viedli veľké množstvo bilaterálnych rozhovorov s veľkým počtom členských štátov, ktoré navštívili Štokholm, aby hovorili o štokholmskom programe. Tieto bilaterálne rozhovory boli veľmi užitočné a dali nám dobrý prehľad o názoroch a stanoviskách členských štátov. Z diskusí mám taký dojem, že v podstate súhlasíme o všeobecnom rámci našej budúcej spolupráce. Teraz je našou úlohou, nás ako predsedníctva, zobrať do úvahy všetky tie body, ktoré boli vznesené počas týchto rozhovorov a mali by sme sa postarať o to, aby sa tieto body dostali do návrhu programu, ktorý sa bude prezentovať a vyjednávať na jeseň. Koncom oktobra švedské predsedníctvo predloží návrh textu. Potom budeme viesť intenzívne rozhovory, ktoré budú viesť a vyvrcholia až e, na samite v decembri. Počas procesu Európsky parlament bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Švédske predsedníctvo sa už stretlo s výbormi z Európskeho parlamentu pri viacerých príležitostiach. Tešíme sa na ďalšiu dobrú spoluprácu, tak ako sme si ju naplánovali na jeseň. Veľmi radi si vypočujeme stanoviska a priority parlamentu, ktoré sa týkajú samotného programu a tešíme sa aj na vaše uznesenie, ktoré mať pripravené v novembri. Švedská vláda má za cieľ vypracovať ambiciózny štokholmský program, ktorý bude vyvážený a výhľadový. Ambiciózny v tom, že chceme zohľadiť zvýšený význam spolupráce v EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútra v nasledujúcich rokoch. Mm, hovoríme, že náš program by mal mať aj dlhodobý výhľad, pretože ciele by mali tvoriť základ e, pre efektívnu a posilnenú spoluprácu. Po, aj po piatich rokoch, e, ktoré program pokrýva. A potom hovoríme, že ten program by mal byť vyvážený. To znamená, že by sme mali dosiahnuť rovnováhu medzi opatreniami represívnej povahy a opatreniami, ktoré chránia celistvosť práv jednotlivcov a základných práv. Takisto aj pohľad občanov by mal byť východiskom pre našu budúcu prácu. Našu prácu by mali akceptovať ľudia, ktorí tvoria Európsku úniu. A tento program by mal pridávať pridanú hodnotu k ich každodennému životu. To sa stále zdôrazňovalo počas bilaterálnych rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v septembri. Keď sa na to dívame z pohľadu občanov, musím povedať, že boj proti trestnej činnosti je veľmi dôležitý. Naši občania očakávajú spoluprácu v EÚ tak, aby sa zlepšili opatrenia na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. Ľudia taktiež očakávajú slobodu a spravodlivosť naše úsilie dosiahnuť bezpečnosť by nemalo ísť na úkor celistvosti alebo integrity jednotlivca a práva na súkromie. Rovnováha medzi opatreniami, ktoré dosahujú bezpečnosť a právami, ktoré zase zabezpečujú práva jednotlivcov, musia ísť ruka v ruke. Pokiaľ ide o boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a na zvýšenie bezpečnosti. Máme pred sebou obrovské výzvy. Máme tu obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi a terorizmus. Toto sú ustavičné javy na našom kontinente a taktiež musíme bojovať proti novým typom trestnej činnosti, napríklad internetová trestná činnosť. Oznámenie komisie spomína veľký počet trestných činov, ktoré by mali byť prioritou pre overenie našich metód a nápadov v oblasti spolupráce. Tu hovoríme o terorizme, o obchodovanie s ľuďmi, sexuálne zneužívanie detí, obchodovanie s drogami, internetová trestná činnosť, falšovanie a korupcia. Toto všetko sú trestné činy, ktoré si vyžadujú spoluprácu na úrovni Európskej únie. A je to pozitívne že sa zdá, že členské štáty súhlasia s týmito prioritnými oblastiami. Organizovaná trestná činnosť v Európe neberie ohľad na hranice medzi našimi krajinami. Preto nemôžeme dovoliť, aby štátne hranice alebo hranice štátnych orgánov nám bránili v boji proti týmto problémom spolu. Vidíme zvyšovanie spolupráce cez hranice, ale musíme naďalej vyvíjať úsilie, aby sme dosiahli spoluprácu v oblasti polície a boja proti trestnej činnosti. Potrebujeme spoločné riešenia na spoločné problémy, dobre rozvinutú policajnú spoluprácu medzi členskými štátmi vrátanie účinných systémov na výmenu skúseností a informácií. To všetko tvorí základ pre náš boj proti týmto problémom. Pokiaľ ide o operatívnu spoluprácu, chcel by som povedať, že počas bilaterálnych rozhovorov mnohé delegácie ponúkli svoju podporu silnejšej úlohe Europolu. V mnohých členských štátoch je Europol dôležitým nástrojom pre uľahčenie cezhraničnej spolupráce medzi policajnými orgánmi v EÚ. Europol môže fungovať ako milník európskej policajnej spolupráce, ale môže fungovať aj v širšom európskom kontexte. Zajtra predsedníctvo spolupráci s Europolom zorganizuje mimoriadne ministerské zasadnutie v Hagu, kde sa bude hovoriť o úlohe Europolu a jeho potenciáli. Samozrejme, členovia výboru LIBE sú vítaní na tom stretnutí. Dôležitou súčasťou účinnej cezhraničnej spolupráce je aj náš spôsob, akým bojujeme proti trestnej činnosti prostredníctvom výmeny informácií. Vnútroštátne policajné organizácie majú niekedy informácie, ktoré si potrebujú navzájom vymieňať. To sa stáva v rámci právnej spolupráce tu môžeme spolupracovať, tu môžeme prispieť k tejto spolupráci tým, že budeme normalizovať výmenu informácií a zefektívnením tejto výmeny informácií, ale zároveň sa musíme postarať o to, aby výmena informácií rešpektovala kritéria ochrany osobných údajov a ochrany integrity občanov Musíme sa postarať o to, aby tieto informácie boli zbierané len pre daný účel a neboli uchovávané dlhšie, než je nevyhnutné. Taktiež musíme rešpektovať eh, integritu jednotlivca v rámci celej tejto operácie. Dá sa to dosiahnuť. Je to naozaj dokonca aj nevyhnutné. Počas našich bilaterálnych rozhovorov mnohé členské štáty zdôraznili význam ale aj problémy týkajúce sa vzájomnej dôvery pri používaní e, takéhoto administratívneho systému. Som si istý, že dosiahneme dohodu, ktorá sa týka podmienok pre takúto spoluprácu. Ide tu o dôveru medzi našimi vnútroštátnymi orgánmi, ale ide aj o to, ako naši občania dôverujú opatreniam, ktoré ich mene odsúhlasíme. Štátne orgány členských štátov musia mať možnosť spoliehať sa na seba a uplatňovať rozhodnutia a rozsudky, ktoré vznesú opatrenia na budovanie dôvery, ako aj školiace programy sú jeden spôsob, ako zvyšovať porozumenie v rámci spolupráce, ako napríklad e, program Erasmus pre sudcov a policajných dôstojníkov. Možno najdôležitejším opatrením pre zvyšovanie dôvery je záruka, ktorú môžeme dať našim občanom, ktorá sa týka minimálnej úrovne a spravodlivého spôsobu, akým budeme pristupovať k týmto problémom. Ide o práva jednotlivca, ktoré má počas trestného stíhania bez ohľadu na to, či ide o páchateľa alebo obeď takejto trestnej činnosti. Je dôležité dohodnúť sa na spoločných minimálnych právach, ktoré sa budú uplatňovať pri trestných súdnych konaniach. Potrebujeme niečo, čo bude chrániť práva jednotlivcov, ale zároveň zabezpečovať právnu istotu. Ide o to, že členské štáty by sa mali dohodnúť na akejsi cestnej mape pre práva, ktoré e, si budú môcť ľudia uplatňovať, ale ako aj opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať. Hovoríme tu o konkrétnych nástrojoch, ktoré budú poskytovať pridanú hodnotu pre občanov. Prvým krokom je spoločný nástroj pre tlmočenie a preklad, ktorý, ako dúfame, sa čoskoro schváli. Zároveň musíme zaručiť základné práva pre tých, ktorí sú obvinení z trestnej činnosti v Európskej únii. Musíme sa postarať o to, aby sme správne zaobchádzali s tými, ktorí sú obeťami trestnej činnosti. Máme slobodu pohybu teraz v Európskej únii a viac ľudí cestuje. To znamená, že ľudia sú zraniteľnejší a citlivejší na trestné činy, než tomu bolo v minulosti. Je dôležité, aby ľudia sa mohli spolahnúť na podporu, ochranu a pomoc pri takýchto situáciách. A to v jazyku, ktorému rozumejú, keď sa stanú obeťou trestnej činnosti v EÚ obetiam trestnej činnosti treba ponúknuť podporu a ochranu pred, počas a po súdnych procesoch. Viem, že O tomto Európsky parlament hovoril aj v minulosti a uvádzal to ako prioritnú oblasť, takže dúfam, že sa môžem spolahnúť na vašu podporu a konštruktívnu spoluprácu pri posilňovaní práv obetí trestnej činnosti v Európe. Takže to boli tie hlavné a najdôležitejšie oblasti, ktorým sa venovalo Švédsko a aj ďalšie členské štáty pri príprave štokholmského programu. Na záver by som chcel zdôrazniť svoju nádej, že úzka spolupráca s Európskym parlamentom a s výborom LIBE predovšetkým v nasledujúcich mesiacoch podporia našu prácu. Som vám vďačný za vašu pozornosť a veľmi rád vám zodpoviem vaše otázky. A teraz by som rád odozdal slovo Mine Lundgren, mojej kolegyni, ktorá bude hovoriť o azile a migrácii. Ďakujem. You, Ďakujem veľmi pekne, pán Graner. Teraz pani Lundgren. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem. Vážení členovia výboru LIBE, som veľmi nadšená, že tu môžem byť dnes ako predstaviteľka švedského predsedníctva a že vám môžem predložiť našu prácu na štokholmskom programe. Asi pred mesiacom ministerka spravodlivosti a minister pre imigráciu boli tu a prehovorili k vám. Vtedy zdôraznili význam úzkej spolupráce s Európskym parlamentom v tejto záležitosti, pretože táto záležitosť je mimoriadne dôležitá pre nás všetkých. Naše stretnutie dnes je vlastne stretnutie, ktoré nadvezuje na predchádzajúce stretnutie. Ako povedal môj minister, ktorý tu bol pred mesiacom, občania majú obrovský záujem o riešenie tejto problematiky. Vo Švedsku sme viedli diskusie o štokholmskom programe cez tradičné médiá, ale využívali sme aj blogy a využívali sme aj politické skupiny a dobrovoľnícke organizácie. Sme veľmi radi, že bola taká obrovská účasť na tejto debate, pretože tento program by mal slúžiť záujmom ľudí. Budem hovoriť o aspektoch azylovej a migračnej politiky. Samozrejme, tu ide o vízovú politiku a slobodný pohyb osôb. Ako už bolo povedané, jednou z najdôležitejších úloh našeho predsedníctva je príprava nového strategického pracovného programu pre oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Program bude jedným z najdôležitejších usmerňovacích dokumentov v tejto oblasti v nasledujúcich rokoch. Našou ambíciou je dospieť nakoniec k programu, ktorý zabezpečí bezpečnejšiu a otvorenejšiu Európu, kde sa budú dodržiavať práva jednotlivcov. Veľa sa stalo v oblasti azylovej a migračnej politiky v Európskej únii v posledných rokoch. To znamená, že nezačíname od nuly. Máme tu už napríklad rozhodnutia o spoločnej legislatíve, máme tu aj prvé zásady a základy pre spoločnú azylovú a migračnú politiku. Väčšina opatrení, ktoré sú uvedené v Hagskom programu, sa už realizovala a samozrejme to je niečo, čo nás môže iba uspokojovať. Európsky parlament hrá stále dôležitejšiu úlohu v tomto procese od roku 2004. Okrem toho, Európska rada schválila Európsky pakt pre azyl a migráciu minulého roku. S týmto paktom členské štáty, ktoré chcú mať spravodlivú, efektívnu a koordinovanú politiku v oblasti azylovej a migračnej politiky pracujú na tom, aby získali aj nové impulzy v tejto oblasti. Pripomeniem vám, že pakt nie je to posledné slovo. Je súčasťou základov, z ktorých má vychádzať nový program. Paralelne komisia realizovala rozsiahle konzultácie minulého roku a konzultovala národné parlamenty, mimovládne organizácie, občanov a tak ďalej. Mnohí ľudia získali príležitosť povedať svoj názor o tejto budúcej politike. Teraz je čas ďalej pokračovať v tejto práci prostredníctvom štokholmského programu. Vzhľadom na túto pokračujúcu prácu e, komisia prezentovala svoj príspevok v júni, bol to jeden z najdôležitejších príspevkov a hovoril sa o ňom v júli na neformálnej rade pre spravodlivosť a vnútri v Štokholme. Tak ako pán Graner a ja mám ten dojem, že v podstate členské štáty súhlasia so základným obsahom oznámenia. Oznámenie komisie obsahuje jeden bod, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý sa objavil aj v Štokholme a je to niečo, čo sa týka dobre riadenej migrácie, pretože dobre riadená migrácia môže priniesť aj mnoho pozitívnych aspektov pre jednotlivé členské štáty aj pre celú Európsku úniu, ale aj pre krajiny pôvodu, aj pre jednotlivých migrantov. Ak máme naplniť ciele Lisabonskej stratégie, Európska únia bude dynamickou a konkurencieschopnou ekonomikou, tak potom pravdepodobne sa budeme musieť otvoriť e, rozsiahlejšej imigrácii pracovnej sily. Nie len z dôvodu demografických zmien a víziev, ktorým čelí Európa. Hoci momentálne prežívame ekonomickú krízu, musíme mať na pamäti, že program má zahrňať 5 rokov a ekonomická situácia sa zmení počas tých 5 rokov. Preto už teraz musíme navrhovať reformy, ktoré sú potrebené pre Európsku úniu, aby pritiahla e, tie zručnosti a tie profesie, ktoré budeme potrebovať v budúcnosti. Budeme musieť byť schopní aj naplniť nové požiadavky. Členské štáty súhlasia s tým, že program musí zodpovedať otázky týkajúce sa spoločnej emigračnej, imigračnej politiky. Ako sa má vypracovať takáto spoločná imigračná politika? Ako môžeme maximalizovať pozitívne účinky imigrácie v rámci sociálnych, ekonomických aspektov, nielen v Európskej únii, ale aj v tretích krajinách. Budú to členské štáty, ktoré budú určovať počet migrantov, ktorí získajú prístup na trh práce. Členské štáty súhlasia s tým, že musia koordinovať svoje snahy pri boji proti nelegálnej imigrácii do EÚ. Musíme mať efektívnu politiku návratu nelegálnych imigrantov. To je veľmi dôležitý prvok pre budovanie dôveryhodnosti našej imigračnej politiky. Frontex tu zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu. O tom nie je pochyb. Členské štáty chcú posilniť úlohu Frontexu. Ale posilnenie Frontexu to je iba jedno z mnohých opatrení. Rozsiahlejšia spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami je tiež veľmi dôležitá. Spolupráca pri rozvoji by sa mala zvýšiť aby sme dosiahli stabilitu, bezpečnosť a trvalú udržateľnosť rozvoja a nášho boja proti nelegálnej imigrácii. Tu musíme dosiahnuť rovnováhu tak, aby bezpečnostné opatrenia sa nezavádzali na úkor legálnej imigrácie alebo tak, aby sme nerobili prekážky pre žiadateľov o azyl. Sú tu aj rizika, ktoré súvisia s deťmi, ktoré prichádzajú same. Musíme minimalizovať tieto rizika. Štokholmský program pripraví usmernenia, ktoré pomôžu lepšie riadiť a bojovať proti nelegálnej imigrácii, ale zároveň aj lepšie zachovať rovnováhu. Členské štáty taktiež spomenuli princíp solidarity a zdieľania zodpovednosti. Migračný tlak, ktorému čelí Európska únia, je výzvou pre nás všetkých a my potrebujeme komplexný prístup, ktorý bude trvalo udržateľný v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Potrebujeme opatrenia, ktoré sa budú realizovať v rôznych oblastiach. My musíme popremýšľať nad celkovým prístupom k imigrácii, vrátanie návrhov readmisnej politiky. Ako by sa mohla stať efektívnejšou? Rada teraz hovorí o možnosti implementácie pilotného projektu na Malte, kde dojde k rozšíreniu jednotlivcov v celej Európskej únii, teda tých, ktorým sa ponúkne ochrana. Skúsenosti e, z tohto projektu sa potom zohľadne v štokholmskom programe. Cieľom je preukázať e, väčšiu solidaritu s tými členskými štátmi a tretimi krajinami, ktoré sú najcitlivejšie a najzraniteľnejšie v oblasti migračných tlakov a teda tým krajinám, ktoré pociťujú obrovský tlak práve na ich azylový systém. Cieľom spoločného azylového systému ostáva rovnaký. Východiskom musí byť to, že žiadatelia o azyl budú v pozícii, v ktorej sa bude s nimi rovnako zaobchádzať bez ohľadu na to, na ktorý členský štát sa obracajú. Na štokholmskom stretnutí členské štáty povedali, že treba vyvinúť spoločný azylový systém tak, aby sme boli efektívnejší a že potrebujeme posilniť prístup a dostupnosť azylového systému. Potrebujeme taktiež lepšiu koordináciu v rozhodovacom procese. Význam významnej a dobre fungujúcej praktickej spolupráce je jedným z najdôležitejších bodov pri dosahovaní daného cieľa. Ďalší aspekt spoločného azylového systému je externý rozmer. A tu predovšetkým myslím na vrátenie alebo odoslanie imigrantov z tretích krajín na iné miesta. Sú tu ľudia, ktorí sú zraniteľní, ktorí skončia v utečeneckých táboroch bez e, akejkoľvek istoty o svojej budúcnosti. Členské štáty a UNHCR môžu urobiť toho veľa, aby zlepšili túto situáciu, napríklad tým, že začnú zavádzať programy usadenia týchto občanov. Máme tu takéto programy a väčšina členských štátov by chcela, aby takéto programy boli odzrkadlené aj v štokholmskom programe. Na jeseň členské štáty budú práve v tejto dôležitej otázke viesť rozhovory e, s parlamentom, tak aby sa program... Som vrátenia týchto občanov e, buď do svojich krajín, alebo sa usadia v iných krajinách, nie v tých, kde e, sa uchádzajú o azyl. E, uskutočnia sa viaceré stretnutia a počas stretnutí, ktoré sa už konali, členské štáty rozšírili to, čo povedali ich ministri v júli a taktiež zvýraznili význam konštruktívneho hodnotenia legislatívnych mechanizmov a programov. Cieľom je zlepšiť implementáciu a získať lepšiu predstavu o skutočne potrebe nových návrhov. Musíme sa pozrieť za seba, aby sme sa mohli pohnúť vpred. Mnohé členské štáty zdôraznili význam praktickej spolupráce za účelom uh, zlepšenie koordinácie v EÚ je veľmi dôležité získať a vytvoriť Európsku podpornú kanceláriu alebo úrad pre azyl. Mnoho členské štáty zdôraznili potrebu začlenenia právnych aspektov do našich e, zahraničných vzťahov. Počas neformálneho stretnutia ministrov v Štokholme a počas bilaterálnych stretnutí s členskými štátmi sme zbierali pripomienky, ktoré zapracujeme do štokholmského programu, aby sme naplnili potrebu mať ambiciózny a konkrétny program s jasnými prioritami. To je náš cieľ. Chceli by sme pokračovať v otvorenom a transparentnom procese, ktorý sa bude vzťahovať na všetky členské štáty, inštitúcie a kľúčových hráčov. Vieme, že toto je veľmi ťažká úloha a dúfame, že na jeseň budeme môcť viesť mnohé konštruktívne rozhovory s Európskym parlamentom. Vaša práca je veľmi dôležitá pre náš úspech konečný výsledok musí byť taký, aký môžeme všetci podporiť. A to sa týka Rady, ako aj Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. A e, samozrejme sme k dispozícii, ak budete mať nejaké otázky alebo pripomienky. Ďakujem veľmi pekne, pani Lundgren. Všetci e, iste vieme, že a e, spustenie štokholmského programu bude veľmi dôležité pre ďalšiu prácu výboru LIBE a keď Lisabonská zmluva smluvy e, vstúpi do platnosti, tak to bude ešte dôležitejšie. Nejakých 20 ľudí sa nám prihlásilo do diskusie, takže vás poprosím, keby ste sa naozaj pridržali nejakého limitu dvoch minút. Pán Busu, ty máte slovo ako prvý. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať e, obom pozvaným rečníkom za veľmi zaujímavé prezentácie o štokholmskom programe. Ja by som chcel hovoriť o spoločnej politike v oblasti azylu a e, mám k tejto téme pripravených niekoľko bodov. V prvom rade sa pýtam, aký by mal byť náš politický cieľ v tomto sektore, pretože ja si myslím, že by malo ísť o cieľ jasný. Podľa môjho názoru by takýmto cieľom mala byť spoločná politika o pre pristahovalectvo a azyl a to politika založená na naozaj solidnej báze a mala by byť e, spravodlivá a mala by chrániť tých, ktorí si to zaslúžia. A takisto by mala byť spravodlivá eh, ohľadom krajín, ktoré, ktoré nesú e, nadproporcionálne bremeno teda um, na jednej strane ochrana tých, ktorí eh, si zaslúžia byť na území Európskej únie a pomoc eh, štátom, ktoré sú postihnuté, ale zároveň by mala tá politika byť prísna voči tým, ktorí si nezaslúhujú eh, byť na území EÚ. A tá politika by mala jasne hovoriť, že, že takéto osoby by sa mali vrátiť, odkiaľ prišli. A pokiaľ ide o politiku návratov, Súhlasím s významom, e, ktorý je kladený na dobrovoľné návraty v tejto politike. Už e, teraz prebieha niekoľko projektov v rôznych krajinách, ktoré fungujú a tieto projekty by sme mali podporiť. E, mali by sme takéto príklady opakovať aj v iných krajinách, pretože je to jednoduchšie a je to humánnejšie Eh, osoba, ktorá, ktorú treba vrátiť, tak eh, by jej mala byť táto možnosť umožnená dobrovoľne a nie násilím. No a ak ten dobrovoľný návrat nefunguje, tak potom bude treba lepšie koordinovať eh, naše činnosti, napríklad organizovaním spoločných ciest, čartrových letov, povedzme pre takéto osoby. No a okrem toho je tu aj otázka medzinárodnej spolupráce ktorá je kľúčová. Lebo vieme, že bez e, spolupráce, ktorá, e, ktorá sa nadviaže s tretimi krajinami, e, to jednoducho nebude fungovať. Príkladmi takýchto krajín sú napríklad Turecko a Líbia. No a bez spolupráce by bolo problémom sa dostať do týchto krajín. Jednoducho treba chápať aj ich problémy. Tieto, tieto krajiny si chcú chrániť zase svoje vonkajšie hranice a v tom by sme im mali pomôcť a takisto by sme mali vychádzať zo ženevského dohovoru. Existuje tu úrad UNHCR, ktorý môže napríklad e, spracúvať e, tak žiadosti o azyl alebo preskúmavať ich, ako aj žiadosti o usídľovanie. Toto je totiž akási nová nádej pre týchto ľudí. No a tretia, tretí bod sa týka Frontexu. Bude treba prehodnotiť mandát Frontexu tak, aby sa zvýšila efektívnosť tejto agentúry. Členské štáty zatiaľ um, majú určité očakávania, ktoré neboli naplnené A potrebujeme sa tiež dohodnúť e, na základnom fakte a to, či by táto agentúra mala mať svoje vlastné mala mať svoj vlastný majetok, pretože zatiaľ takéto vybavenie majetok nemá. A preto nemôže fungovať tak efektívne. No a potom je tu ešte otázka solidarity a to je skutočne posledná vec, ktorú spomeniem. Ja si myslím, že naozaj to uzavriem. E, zdá sa, že v južných e, oblastiach, e, v južných krajinách Európskej únie panuje názor, že sú ponechané na to, aby zachraňovali a umiestňovali pristahovalcov, ktorí križujú Stredozemné more, ale že teda nemôžu ich poslať preč, nemôžu ich vyslať či už mimo hranice Európskej únie alebo niekde inde v Európskej únii do inej krajiny. Čiže je na nich celé to bremeno zodpovednosti a to nie je prejav, prejavom solidarity. A preto bude treba vytvoriť mechanizmy tak, aby sme dokázali eh, slova pretaviť do činnosti Ďakujem, hovorí predseda. Ja vám ďakujem, ale poprosím vás, skutočne optimálny limit sú dve minúty, nie 5 minút, ani 4 minúty, ani 3 minúty, 2 minúty, pretože ináč to naozaj nestineme na čas. E, máme skutočne 20 poslancov a poslanky, ktorí, ktorí požiadali o slovo a, a ak to nebudeme rešpektovať, ten, ten časový limit, tak e, to naozaj nestihneme. Hannes Plaschard. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja to poviem veľmi jednoducho a stručne. My sme si vypočuli o tom, ako e, naplňať e, túto otázku slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A tu ide najmä o rešpekt e, pre právo v členských štátoch. A ja zatiaľ nehovorím ani o tom, či je odôvodnená napríklad tá vzájomná dôvera, o ktorej sa tu hovorilo, že, či vlastne existujú nejaké postupy, ktoré, ktoré umožňujú takúto dôveru z rady, tak, také nič zatiaľ nevyšlo. Ja si samozrejme cením túto vašu ambíciu, ale um, treba si povedať, že vzájomná dôvera eh, by mala ísť eh, nad eh, rámec alebo za hranicu toho, čo si vymenia nejaké tie spoločenské floskuly, čo si vymenia predsedovia vlád a, štát, a hlavy štátov. Čiže ak by malo ísť o spoluprácu, tak sa treba dohodnúť aj na nejaké politike o azyle a migrácii, pretože aj tam platí, že nedostatok solidarity medzi členskými štátmi je skutočne v neprospech e, pre túto oblasť azylu, či ide o spoločnú ochranu hraníc, alebo výmenu skúseností, alebo nejaké, nejaké útvary, ktoré budú vykonávať kontroly spoločne, ehm, alebo o odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorí sa musia vrátiť do, pôvody, do krajín pôvodu, ehm, my budeme musieť byť ehm, musíme, budeme musieť byť solidárnejší, vy to spomínate, takže teraz bude treba jednoducho e, prejsť e, za tie skutočne veľmi pekné zámery, e, pardon, závery rady, v ktorých sa hovorí o solidarite a vzájomnej spolupráci. 2010 to bol pôvodný termín pre spoločnú azylovú politiku, teraz sa tento termín posunul na rok 2012, ale zatiaľ sa ani neurobilo vôbec nič. No a na záver základné práva. Švedské predsedníctvo rady Štrásburgu veľmi peknými slovami opísalo e, rovné práva pre všetkých a pokiaľ ide napríklad o homofón, homofónnu situáciu v Litve, tak e, to je situácia, ktorá sa tomu vymyká. Ja som e, písovne predložila otázky rade ohľadom tejto, tejto homofóbie, o prejavu homofóbie v Litve. Zatiaľ rada o tom nehovorila a ja si myslím, že je absolútne neakceptovateľné, aby takéto niečo aby e, takéto niečo zostalo nezodpovedané jednoducho. Pokiaľ budeme hovoriť o rovnakých právach, základných právach v rámci členských štátov Európskej únie, tak by sme mali otvorene hovoriť o e, takýchto e, vzájomných problémoch alebo veciach, ktoré si všimneme. O tom som hovoril aj so Sophie van Felde. Hovorilo sa napríklad o Rusku. A teraz vlastne sa môžeme pozrieť aj do vlastného domu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Albrecht, eh, skúste zlepšiť ten, eh, ten čas, ktorý eh, sa tu zatiaľ veľmi nedodržiava. No mne je ľúto, že máme naozaj tak málo času. A vieme, že niektorí poslanci sa naozaj intenzívne zaoberajú štokholmským programom a majú k tomu čo povedať. A mm, potom zase máme pomerne málo času na prečítanie svojho stanoviska, čo nepomáha tlmočeniu, ale každopádne chcem poďakovať za prezentáciu cieľov štokholmského programu za to, že sa kladie dôraz na posilnenie práv občanov, najmä v oblasti ochrany údajov. A tiež chcem eh, spomenúť tri veci, ktoré s tým súvisejú. Ehm, na jednej strane je to to, že ten program, aspoň pokiaľ ja viem, tak eh, tie oblasti sú tam len veľmi všeobecne popísané, chýba tam, eh, chýbajú tam konkrétne spôsoby posilnenia práv občanov a tiež nie sú dostatočne riešené napríklad otázky monitoringu alebo ako bude prebiehať implementácia tých jednotlivých bodov. To je tam pomerne nejasne charakterizované. A švedský parlament takisto vyhlásil, že e, by chcel ešte preveriť e, a analyzovať tie navrhnuté opatrenia predtým, než prikročí k ich implementácii. Takže chcem sa spýtať, či si myslíte, že je to dôležité, že aj vzhľadom k tomu, že sa tu vlastne navrhuje akýsi obrad skôr k preventívnym opatreniam, e, a tiež sa pýtam, či si myslíte, že ak nebude e, v prípade, kde existuje nejaké podozrenie na spáchanie trestného činu, ale vlastne to nikdy nie je súdené, alebo ten, ten prípad nie je potom stíhaný. Myslíte si, že je to správny spôsob, ako bojovať proti kriminalite? A myslíte si, že sa treba e, zamerať na prevenciu a posilnenie policajnej práce a nie len neustále prísnejšie represívne opatrenia? pretože napríklad e, sledovanie alebo e, takéto podobné opatrenia nemôžu jednoducho viesť k, k úplnému zamedzeniu trestnej činnosti. Na jednej strane samozrejme je treba bojovať proti páchaniu trestných činov a na druhej strane e, ide aj o zaistenie základných práv. A ja si myslím, že v štokholmskom programe nič takéto zatiaľ nie je. Ďakujem veľmi pekne. Pán Trianta Felides. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja chcem poďakovať zástupcom švedského predsedníctva a chcem poďakovať, že e, najmä keď som si vypočul pani Lundgren, e, skutočne musím povedať, že podporujem jej úmysel zabezpečiť to, aby bol, aby bol vytvorený nejaký orgán, ktorý sa bude zaoberať azylom. E, napríklad situácia na Cypre, tá je neutešená, pretože Cyprus dostáva veľké množstvo žiadostí o azyl vzhľadom ku, svojej, ku svojmu umiestneniu, ku svojej ekonomickej a sociálnej situácii. A takýto orgán, ktorý by podporoval členské štáty pri riešení azylových otázok, by bol skutočne veľmi užitočný a e, mohol by poskytovať e, povedzme rozšírené služby žiadateľom o azyl alebo nejakú podporu. Čiže ak chceme e, vytvoriť nejaký systém solidarity medzi členskými štátmi, tak toto by bola veľmi zaujímavá súčasť. No a problém krajín okolo Stredozemného mora, kde skutočne prúdi veľké množstvo žiadateľov azyl, tento problém by mohol, mohol byť zmiernený práve takýmto orgánom pre e, azyl alebo agentúru pre azyl, ktorá by mohla byť umiestnená niekde v okolí Stredozemného mora, aby bola jednoducho blízko e, tomu súčasnému ohnisku, čiže tie krajiny, ktoré sú na, na v tej prvej vlne, alebo teda musia čeliť tomu prvému náporu tých azilantov by eh, mohli profitovať z fungovania takéhoto nového orgánu. A na záver, ako som povedal, tento orgán by mal byť vytvorený čím skôr. Thank you, Mrs. Ke- Ďakujem veľmi pekne, pani Keller. Thank you. No, I do- Ďakujem veľmi pekne. Ja mám troška problém s, so slovom rovnováha, ktorá sa tu používalo veľmi často. Jednoducho, ak hovoríme o ľudských právach, tak tie nie je možné dávať do rovnováhy s niečím iným. A tie sú jednoducho tie sú jednoducho dané. Ja neviem, či ste dostali nejaké, nejaké návrhy na zmeny k tomu materiálu agentúre pre azyl. Ak ste ich nedostali alebo nečítali si, tak by som vás poprosil, aby ste sa do toho pozreli a a dúfam, že zvážite tieto pozmeňovacie návrhy z našej strany, pretože pôjde o Európsku agentúru, ktorú, ktorá bude financovaná európskymi prostriedkami a e, určite by pri ďalšom rozpracovaní tohto programu mali byť zvážené aj naše názory. No a ja by som ešte chcela vyjadriť e, jednoznačný súhlas e, s agentúrou pre základné práva. Tu je, alebo teraz je zástupcom, ktorý to vystúpil predtým, v štokholmskom programe sa práva dávajú len občanom, ale čo s ľuďmi, ktorí nemajú európske občanstvo? To sa tam vôbec nespomína. Čiže títo ľudia nemajú garantované žiadne ľudské práva podľa štokholmského programu a to najmä kvôli tomu, lebo agentúry, európske agentúry ako Frontex a tak podobne, sa občas dopúšťajú aj porušenie ľudských práv. Čiže preto treba pamätať na to, že aj napríklad pristahovalci alebo migranti majú určité ľudské práva, ktoré bude treba chrániť. No a mali by sme vychádzať namiesto akejsi rovnováhy jednoznačne z ľudských práv a nie je potreba akejsi návratovej politiky. Čiže ja by som preto rada videla, aby nejaký azylový systém, ktorý zatiaľ neestvuje, bol naozaj e, taký, aby e, sa presadila nejaká hlbšia solidarita, aby boli chránení aj tí azylanti alebo žiadatelia o azyl. A pri návratoch, no pokiaľ tie návraty sú dobrovoľné, tak tá solidarita nebude. Jednoducho e, niektoré členské štáty budú čeliť väčšiemu prílevu a solidarita s inými členskými štátmi, pokiaľ bude na dobrovoľnej báze, tak jednoducho nebude znamenať žiadnu hĺbšiu alebo teda vyššiu ochranu žiadateľov azyl kvôli dublinskému nariadeniu. Takže my by sme naozaj e, chceli e, zaviesť princíp e, povinnej solidarity. Thank you. Ďakujem aj ja vám. Pán Hauringer. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať švedskému predsedníctvu za to, že sa zaujímalo o túto tému. Podľa mňa je veľmi dôležité že v čase, keď sa toľko ľudí zaujíma o Európu a chce e, sa do nej dostať, sa švedské predsedníctvo zaoberá vytváraním e, nástrojov na to, aby, pomohli, na, to, aby pomohlo európskym občanom. A ja by som chcel položiť niekoľko otázok, ktoré sú z hľadiska švedského, e, programu dôležité pre nás všetkých. Do akej miery je, dôležitý, je dôležité fungovanie agentúry Eurojust v tomto systéme. Po druhé, ak sa budeme snažiť riešiť povedzme trestné činy, ktoré sú nadnárodnej povahy, ako sa to bude robiť? Teda je nejaká dohoda na rade, e, že povedzme zločin, ktorý je čoraz viac medzinárodný, bude nejaký, nejakým spôsobom podchytený aj v tomto programe. No a e, napr- dojde napríklad k e, zjednoteniu povedzme trestných sadzieb na, pri, v prípade týchto nadnárodných zločinov alebo medzinárodne páchaného zločinu možnú. Pretože pokiaľ bude existovať e, Diferen, e, pokiaľ bude existovať diferenciácia v jednotlivých členských krajinách, e, napríklad prevádzačstvo kombinované s prostitúciou alebo nutenou prostitúciou, pokiaľ v rôznych krajinách budú existovať rôzne tresty, tak to jednoducho pôjde proti efektívnemu potlačeniu tohto tohto typu zločinov, pretože títo ľudia budú jednoducho vyhľadať, vyhľadávať tú najvhodnejšiu krajinu. Čiže tu by pomohla určitá harmonizácia trestných sadzieb. No a pokiaľ ide o právnu a justičnú spoluprácu v Európe, tak presne tak, ako ste vy navrhli, bolo by vhodné e, vypracovať politiku, ktorá by bola podobná ako napríklad e, v oblasti riešenia e, nesprevádzaných neplnoletých. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Netfeld. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať zástupcom švedského predsedníctva za to, že sem prišli. Švedské predsedníctvo totiž bolo veľmi dobré, aj keď tam zrejme táto moja chvála skončí. Znova sme si vypočuli viac slov o základných právach, o občanoch, občanských právach a tu zdôrazňujem to slovo občania, ale ja chcem, a počúvam to už mnoho rokov a nie som nejaký, nejak, nejaká cynička od, e, od prírody, teda odpovedia, ale čo to vlastne znamená? Keď napríklad hovoríme o e, zbere osobných údajov a monitorovaní alebo sledovaní občanov, tak chcem vedieť presne, kde sú hranice pretože nezdajú, nezdá sa mi, že by tam boli stanovené nejaké hranice, dokonca aj Švédsko. Eh, aj Švédsko prijalo skutočne drakonické zákony, eh, ktoré slúžia na špehovanie svojich vlastných občanov a eh, dochádza tu k zberu údajov o DNA napríklad, o tom, kde cestujeme, s kým hovoríme po telefóne, aké peniaze, koľko peniazy máme na účtoch, kde tie peniaze sú. Čiže ja chcem dnes počuť, kde to vlastne skončí, kde budú hranice takéhoto niečoho. A Naozaj by som chcela e, počuť, e, keď hovoríte ako rada o e, rovnosti a boji proti diskriminalite, moja susedka tu vedľa mňa už uviedla jeden príklad z skutočne dlhého, dlhého radu príkladov, ktoré môžeme takto vymenúvať, kde rada hovorí, op, do tohto sa samovať nebudeme, nemôžeme, nemôžeme zasahovať do interných záležitostí členských štátov. Ja som mala pocit, že základné práva a jednotné a, a, jednotné zaobchádzanie, že sú vecou, ktoré jednoducho sú dôležité. Pokiaľ nebudeme bojovať proti diskriminácii, bojovať za základné a za ľudské práva, tak potom o čom vlastne hovoríme? Pretože ak hovoríme e, o tom, že sa budeme zameriavať na všetkých e, občanov, tak ja skutočne nerozumiem, prečo to dávate ruky preč. Napríklad dnes vyniesol súd rozsudok, že e, filipínsky občan, ktorý bol podozrivý z teroristických činností alebo úmyslov, bol zaradený na čierne zoznamy, alebo teda na jeden z čiernych zoznamov ktoré si vytvára Európska únia. A toto je už XT rozhodnutie súdu, ktoré hovorí, že e, tento postup vytvárania černých zoznamov nie je správny, pretože ide o porušenie, práva, e, ide o porušenie všeobecného práva. Čiže koľko takýchto rozsudkov bude musieť súd vyniesť, aby rada pochopila, že musí, musí jednoducho prihľadať na demokratické štandardy a na právu a na e, princípy právneho štátu. Čiže ja preto chcem vedieť, čo presne myslíte, keď hovoríte o právach občanov, o Ehm, o rovnosti a o tejto ochrane. Ehm, čo presne týmto myslíte? To je jediné, čo ma zaujíma. Ďakujem, pán predseda. Len krátka otázka. Na začiatku, keď sa hovorilo o justícii, o súdnictve a vnútre, sme započuli určitý rámec pozitívny úsilie švedského predsedníctva e, v rámci štokholmského programu kde sa navrhuje ponúka väčšia humanitárna podpora, podpora azyl. E, ja by som sa chcel opýtať e, zástupcov švedského predsedníctva, kde vy v takej ďalekej krajine, kde nepoznáte e, problémy krajín Stredného mora, či mm, budete venovať pozornosť aj ďalším aspektom týchto udalostí, kde vznikajú skutočne humanitárne drámy teda pristahovalectvo, e, ktoré si neprajeme, ktoré organizujú mafiánske organizácie, ktoré sú veľmi nebezpečné, ale majú predsa veľký vplyv. E, dovážajú sem ľudí na e, lodiach, sú to ľudia z rôznych prostredí, takže z humanitárneho pohľadu je to otázka číslo jeden E, mali by sme sa o to starať, e, venovať tomu pozornosť a určite švedské predsedníctvo má najlepšie úmysly, ale mali by sme sa mm, zapod, zapodievať týmito podmienkami takýchto utečencov. A vôbec mm, e, našim cieľom by malo byť skoncovať s týmto obchodovaním s ľudským mesom, aby by som to tak nazval. E, ktoré sa tu deje pred našimi dverami a u nás v 21. storočí. A, a myslím si teda, že vaše predsedníctvo, predsedníctvo z ďalekej krajiny, e, malo by sa o to postarať, mali by ste riešiť e, túto veľkú drámu. Hovorilo tam aj kolena z Cyprusu, Malta, aj moja krajina my, čo sme okolo Stredozemného mora, sme nútení intervenovať e, a často máme len malé prostriedky, nemáme koordináciu. Nie je to dostačujúce. Teda by sme chceli by sme chceli odrezať hlavu takémuto monštrumu. A e, ktorá teda e, riadi túto e, odpornú činnosť obchodu s ľuďmi. Ďakujem vám, prosím, ale dodržujte časový limit. E, ďakujem, pán Brons. Potrebujeme e, imigráciu s pohľadom na dynamickú ekonomiku, ale hovoríme tu o ľuďoch, o ľudských osobách, bytostiach a nie o druhu výrobku, produktu. Imigrácia, sa už, eh, imigrácia už zmenila mnohé oblasti Európy eh, na nepoznanie. Ak sa pýtate ľudí, eh, či ľudia chcú imigráciu, chcú, ale riadenú a nie nekonečný prílev. <clears throat> Čiže E, nechcem, aby som bol zle porozumený. E, ďakujem pekne za stručnosť, pani Hobajn. Ďakujem. A mňa veľmi e, ruší myšlienka ekonomickej efektívnosti, to sa mi zdá byť motorom v celej tejto spoločnej imigračnej politike. Myslím, ako spoločná migračná politika sa vyvíja v Európe, ale musí tu prebiehať e, demokratická diskusia, čo majú byť e, tie tými motormi, princípmi, ktoré nesú túto politiku. A moja otázka znie, pokiaľ si myslíte, že spravodlivosť by mala byť základným princípom migračnej politiky, a, a e, či by sme nemali vidieť e, migráciu v kontexte širšej spoločenskej a ekonomickej spravodlivosti. E, aj ľudské práva by mali hradiť dôležitú úložitosť, dôležitú úlohu v migrácii Určite nie je žiadna radosť a zábava prísť do Európy a zanechať domácu komunitu, hlavne pre ženy. Napríklad e, Filipínci, ktorí opúšťajú svoje rodiny, deti, manželky, spoločenstvo. A to všetko kvôli e, základne nespravodlivej ekonomickej politiky, e, ktorú aj zapričuje VTO alebo pripúšťa VTO Eh, kde sa mobilizuje voľný obchod. Toto eh, sa, na tom sa podiela aj Európska únia. Prečo nehovoríme o eh, práve tretich krajín na ekonomickú suverenitu? Prečo nehovoríme o ekonomickej spravodlivosti? starostlivosti, čo by umožnila týmto e, komunitám, aby zostali nedotknuté a neboli nútené sa dizintegrovať. E, milióny migrantov opúšťajú svoje spoločenstva, svoje rony, rodiny a toto by malo byť jadrom diskusie, keď hovoríme o migrácii. Takisto by som chcela upozorniť na nové členské štáty, aj na svoju krajinu Maďarsko. Samozrejme, e, krajiny v e, rámci EÚ sa niekedy stávajú chudobnými ako tretie krajiny e, tretieho sveta. Takže aj to vedie k migrácii. Mm, čiže e, sú tu programy Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky a tak ďalej. Tí zodpovedajú za E, ekonomiku, ekonomický vývoj a je to aj vnútorná migrácia, e, potom e, čierny pracov, trh práce, kde sa obchoduje s pracovníkmi, teda aj so ženami a tak ďalej. Myslím si, že švedské predsedníctvo by sa malo sústreďovať v tejto súvislosti aj na nové členské krajiny, teda konkrétne špeciálne Maďarsko. Ďakujem. Some more members have asked for the floor, so I announce that the... Takže predseda už uzatvára zoznam rečníkov. E, pani Sipl, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som hovoriť o dvoch bodoch. V minulosti sme viackrát počuli, ako je dôležitá vzájomná dôvere, keď chceme bojovať proti organizovanej kriminalite. A to sa zdá byť problémom. Čiže táto dvore nám ešte chýba. Okrem toho členovia rady by mali príjmať rozhodnú, rozhodnutia, aby sme mohli byť úspešní, ale keď rovnakí členovia rady sa vracajú do svojich členských štátov, tak pri realizácii týchto opatrení sú skôr zdržanliví. Čiže E, mohli by ste sa teda vyjadriť e, proti takýmto praktikám. Ďalej je to otázka e, slobody, bezpečnosti a práva. E, chcela by som ešte tu priložiť ďalší bod a síce právne, právna istota. Mnohé, e, k, mnohí členovia, naši členovia tu majú veľmi zlé skúsenosti v každodennom živote. Napríklad, keď som v európskom zahraničí, e, musím, nedostanem e, uhradené svoje zdravotné náklady, e, mám pomoc, keď ma prepadnú, keď mi ukradnú veci a tak ďalej. To je veľmi veľa problémov, kde takéto, tak povediať, maličkosti musíme riešiť a bude sa tomu štokom venovať alebo znovu to zostane na okraji nášho záujmu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela sa venovať ochrane základných práv v súkromnej sfére. A tu nehovorím, alebo teda hovorím z časti aj o ochrane osobných údajov, ale najmä o ochrane fyzickej integrity a to najmä vo vzťahu k násiliu, ktoré je páchané na ženách. Chcem sa spýtať predsedníctva, švedského predsedníctva, či okrem toho, že hovorí o ochrane žien, ktoré sú obeťou násilia, e, uvažovalo aj nad tým, že by sme že by, že by sa hovorilo o možnej prevencii e, takýchto e, násilných zločinov proti ženám a či sa snaží apelovať na členské štáty, aby zaviedli opatrenia aby v tejto oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti existovala aj určitá bezpečnosť, spravodlivosť a sloboda e, pre ženy v súkromnej sfére. Tu hovoríme o e, násilí proti ženám, e, proti ich fyzickej integrite, nehovoríme o ochrane osobných údajov primárne. Teda preto je pre nás dôležité, aby toto si získalo prioritu v plánoch švedského predsedníctva a bolo možno určite dobré E, opatrenia, e, povedzme vzdelávanie policie alebo justičnej policie v oblasti e, násilia proti ženám, by takéto niečo by bolo celkom dobrým, celkom dobrým opatrením. Napríklad možnosť podávania hlásení ženami alebo osobitná ochrana, alebo napríklad možnosť nariadenia súdnej ochrany proti agresorom. Toto sú veci, E, ktoré e, sú potvrdzované aj štatistikami na úrovni Európskej e, únie. Domáce násilie napríklad predstavuje veľmi dôležitý problém a bolo by dobré, aby členské štáty robili viac e, v otázke ochrany žien proti nebezpečenstvu. Teda domnievam sa, že by bolo dobré, keby švédske predsedníctvo tejto otázke venovalo pozornosť a zaradilo ho aj do, zaradilo niektoré z týchto opatrení aj do, aj do tohto dokumentu. Teda nie, nie je len o ochranu žien. Ide o to, aby sme predišli vzniku takejto, takýchto trestných, členov, e, trestných činov e, násilnej povahy. Teda ide o podporu bezpečnosti a spravodlivosti. Ďakujem veľmi pekne. Madame Flontro? Merci, Monsieur le Président. La difficulté de convaincre sur le programme... Euh, e, ťažkosť spočíva v tom, že existujú e, dva programy, máme cypruský program, hakský program a keď sa pozrieme, ako sa dnes vykonáva efektívna kontrola tých, ktorí žiadajú v Európe o azyl, Možno povedať, že existujú dva programy. Aby som zopakoval, máme tu spoločný azylový systém v Európe a na základe týchto dvoch programov ešte stále nemáme lepšiu úroveň ochrany. Takže by sme mali vyhodnotiť to, čo sme dosiahli alebo nedosiahli doteraz je to veľmi ťažko zabezpečovať na celoeurópskej úrovne. A ak chceme, musíme prijať e, efektívne opatrenia v rámci operácií Frontex alebo na mori, teda všet, aby všetci tí, ktorí sú žiadateľmi o azyl, boli e, skontrolovaní alebo mali efektívnu možnosť, e, pretože zatiaľ tomu tak nie je. Ja som z regiónu, ako ste počuli, Kale, Eh, eh, mm, eh, Alanský kanál kde došlo k zničeniu tábora azylantov, sú ľudia, ktorí e, nežiadajú a azyl, pretože nechcú byť poslaní do Grecka napríklad, kde nemajú žiadne šancu, nechcú byť odoslaní, poslaní inde, preto nežiadajú o azyl. E, musíme si uvedomiť, že základná dublinská dohoda, dohovor je slabý a sa stáva prekažkou udelovania azylu v Európe logika uzatvorenia e, a čo všetko vyplýva z logiky týchto nástrojov, uzavrenia migrantov, a vrátanie e, detí a nedospelých toto všetko porušuje základné práva. Chceme dodržiavať základné práva, musíme v praxi vykonávať to, o čom sa hovorí. Musíme teda analyzovať naše súčasné nástroje, ktoré neochránia všetky práva všetkých osôb v Európe. A očakávam to od štokholmskému od štokholmského programu, že sa do takéhoto niečo rezolutne pustí. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti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 Mám v tejto oblasti určité skúsenosti a preto sa chcem opýtať. Európska únia má teraz 27 členských štátov. Sme ako jedna rodina a vlastne sme v procese vytvárania zmiešaných rodín. Ale raz, keď sa partnery e, rozvedú, deti sa stávajú obeťami týchto rozvodov a veľmi často rozličné organizácie sa zapájajú do e, procesu a dokonca i súd niekedy nie je schopný prijať adekvátne rozhodnutie. Takže štokholmský program by mal e, obsahovať v rámci práv dieťaťa prvok, e, ktorý by mohol zabezpečiť ochranu dieťaťa Ehm, a nepomáhať sa rozvadeným stranám, aby e, to vyriešili. E, čiže potrebujeme mechanizmus, e, ktorý umožní jednotlivým inštitúciám jednotlivých krajín, aby lepšie riešili tieto situácie. Hovoríme o nelegálnej migrácii a chcete to obmedziť. Ehm, našou hlavnou úlohou však je, E, vlastne eliminovať faktory, ktoré e, vedú k nelegálnej migrácii. Ale toto nie je naša priorita, pretože migrácia sama o sebe vytvára obrovský tlak na náš trh práce. A keď hovoríme e, o ilegálnej migrácii. Vo štokholskom programe chceme počuť veľmi konkrétne opatrenia. Ďakujem. Ďakujem. Je to, nutí ma to rozmýšľať, je to trošku aj e, smutné. E, čo povedala, povedalo švedské e, predsedníctvo kazilovej politike? Chcete bojovať proti zločinnosti, chcete viac bezpečnosti a jedinú odpoveď, ktorú máte, je e, vlastne posilnenie vonkajších a vnútorných bezpečnostných nástrojov. E, konáte tak mimo REA, ale ty nikdy ste nevyhodnotili Frontex, nikdy ste ho nekontrolovali, chcete to zefektívniť. A na druhej strane si kladiem otázku, ako to vyzerá s bezpečnosťou tých, e, ktorí stoja pred bránami Európy niekedy e, z dobrých dôvodov, napríklad žiadaní o azyl. Rada by som vedela, mám tri otázky. Poprvé, čo sa vlastne e, urobí v rámci štokholmského programu za to, aby pred bránami Európy zomieralo menej ľudí, pretože nemajú žiadnu šancu sa dostať do Európy. Po druhé, hovorí sa, že sa má bojovať proti ilegálnemu prisťahovalectvu. To musíme veľmi, e, veľmi e, citlivo s tým zachádzať, pretože e, legálna a nelegálna migrácia sú si veľmi blízko k sebe. A ako vlastne chcete zabrániť, aby nezletilé deti, e, ktoré sa dostali v rámci nelegálneho pristahovalstva do Európy. Ako ich chceme chrániť? A keď ich budete chrániť, kolegyňa povedala, že by sa má znížiť e, riziko. Neviem, ako to chcete e, uskutočniť. Pre mňa je to teda ozaj nepochopiteľné. Bola som vždy za spoločnú európsku politiku v Európe. Pokladám to za správne. Musíme túto politiku harmonizovať. Ale robím si starosti, akú úlohu e Akú úlohu v rámci štokholmského programu má hrať dohovor o utečencoch? na jednej strane chcete posilniť bezpečnosť a na druhej strane hovoríte, že chceme spoločnú azylovú európsku politiku. Čiže chcete pripustiť, aby teda zabezpečiť, aby e, utečenci, aby, ako chcete zabezpečiť utečenci, utečencom e, e, ich práva. To mi je skutočne v tomto e, neviditeľné. Pani Papadalopoulos. pani ministerky, myslím si, že štokholmský program je veľmi ambiciózny. Myslím si, že predsedníctvo s tým musí byť spokojné, ale Švedsko je spokojná, šťastná krajina. Aj kvôli, e, nielen kvôli geografickej polohe. Ja som e, z Cypru Hovorili grécky, španielskí kolegovia, hovorili o veľkých diskrepanciách. Malta, Španielsko, Grécko, Taliansko a moja krajina, Cyprus. Vlastne stále rastnúce množstvo ľudí mierí do našich krajín a nedostávame od susedných krajín veľkú solidaritu. Nezabúdajme, že od roku 74 sme mali z Turecka e, vlastne tok e, migrantov. Kde vidíte znaky e, európskej solidarity v tejto súvislosti? V egejskej oblasti sme videli, že Turecko svojimi vzdušnými sílami E, prerušuje akcie Frontexu, operácie Frontexu. E, od invázie sme boli svedkami toho, že na Cypre sa porušovali základné práva. E, a máme utečencov z okupovaných území. Mož môžem sa pozrieť na ostatok, môžem ísť do ostatku Európy, zoberete si môj európsky pas. Ale čo sa deje na tomto ostrove? A ako zabezpečíte skutočnú solidaritu? A čo robí Švédsko e, za to, aby to neboli len prísľupy a prázdne slova? aby sa neporušovali európske štandardy, normy a aby takéto správanie bolo penalizované, sankcionované. Máme e, problém s nelegálnymi imigrancami, ktorí prichádzajú z Turecka. A boli sme svedkami e, porušovania základných práv. Ďakujem. Pán predseda. Chcela by som sa poďakovať predstaviteľom švedského predsedníctva za ich prezentácie. Samozrejme je veľa dôvodov na zvýšenie spolupráce tých záležitostiach, ktoré sú vedené v štokholmskom programe. Ja som však presvedčená, že sa stretneme s prekážkami na ceste. Kým sa naše názory na také otázky ako sú ľudské práva a základné práva budú líšiť? Slečna Entveld sa pýtala na uchovávanie údajov a ja som sa chcela tiež na to spýtať, ale je to ešte ďalšia vec, ktorá je pre mňa dôležitá ako aj pre Švedsko, pokiaľ viem, pretože sme tým postihnutí už dlho. Podľa dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorý väčšina členských štátov EÚ podpísala, záujmy dieťaťa by vždy mali byť v popredí. Som prekvapená, že práva dieťaťa nie sú očividné v tomto v štokholmskom programe. Niečo sa povedalo o utečeneckých deťoch, ale myslím si, že v tom štokholmskom programe by to malo byť jasnejšie formulované. A na záver pán Boms. Pred pár týždňami tu bol, tu bol minister zo Švédska, z švédskeho predsedníctva a e, ja som povedal, že neverím tým plánom švedského predsedníctva a v oblasti azylu a migrácia vy ste ma veľmi neupokojili, ja to poviem takto, vysvetlím to. Masová, masová imigrácia za uplynulých pár desaťročí viedla ku katastrofe v rôznych štátoch. Pozrite sa na vlastné mesta, Malmö napríklad, alebo pozrieme sa, čo sa stalo tu s Bruselom, alebo sa pozrieme do, na Paríž, Amsterdam, Rotterdam. Jednoducho v starých oblastiach, v starých častiach týchto miest sa odohrávajú drámy a ďalej si prepojíme masovú imigráciu s eh, imigráciou v prípade ekonomických kríz. A ja vám môžem povedať, že eh, Holandsko eh, je v tejto oblasti veľmi popredu a vykonal sa tam prieskum, že napríklad táto masová imigrácia v Holandsku stala miliardy eur. Čiže ak hovoríte, že v prípade ekonomickej krízy tá imigrácia je dobrá, tak to určite nie je pravdou minimálne v v oblasti nezamestnanosti, kde Európa momentálne bojuje s množstvom nezamestnaných. No a ďalej táto masová emigrácia, tá e, určite nepomôže, alebo teda nezabráni starnutiu populácie, pretože ľudia, aj ľudia, ktorí imigrujú, aj tí budú, tí budú raz starší a napríklad v Holandsku alebo e, vo Švédsku koľko obyvateľov tam bude musieť byť, aby teraz e, tí starší ľudia, ktorí povedzme e, budú, budú penzistami, aby ich teda niekto živil. Čiže ja poviem rovno, zastavme tú masovú imigráciu a basta. Všetci vidíme, že kolo otázok bolo naozaj veľmi živé a preukázalo, že máte obrovský záujem o štokholmský program a ten si naozaj zaslúži tento veľký záujem výboru LIBE. Najprv si vypočujeme odpovede od pána Granera a potom od pani Lindgren. Pán Graner, budem odpovedať po anglicky a uvidím, či sa mi podarí zodpovedať čo najviac otázok. Švedsko, ako sme povedali, je malá krajina na okraji Európy, alebo ako niekto povedal, veľmi vzdialená krajina. Myslím si, že bolo veľmi zaujímavé vypočiť si túto diskusiu. Podľa mňa odráža politickú debatu, ktorá prebieha v Európe. A podľa mňa aj veľmi dobre odráža aj debatu medzi politickými skupinami vo všetkých eh, národných parlamentoch. Myslím si, že veľmi dobre odráža rôzne stanoviska názory, ktoré existujú medzi vládami jednotlivých členských štátov. Zoberiem si iba niekoľko príkladov, pán eh, predseda, pretože nebudem schopný odpovedať na všetky otázky. Členovia výboru sa pýtali na ochranu práv a viacerí žiadali aj vyššiu efektívnosť a účinnosť policajnej spolupráce. Myslím si, že obidve tieto stanoviska sú správne a zvyšujú rovnováhu. Aké sú teda základné práva, kde sa nachádzajú v tejto rovnici? Podľa mňa to nie je veľmi zložité. Všetci máme základné práva, dostávame ich, môžeme argumentovať o tom, ako ich dostávame, či narodením alebo od prírody ich dostávame. No to je jedno, ale všetci súhlasíme určite s tým, že máme základné práva. Väčšina z nich je ustanovená v Európskom dohovore o ľudských právach. Niektoré nie sú relatívne, ale absolútne. A niektoré sú samozrejme relatívne. Ja mám predsa právo prechádzať sa po uliciach mesta, ale keď sa dopustím trestného činu, tak ma môžu uväzniť a tým pádom sa obmedzí moje právo prechádzať sa po uliciach. Môžem začať taktiež plánovať teroristický čin a keď začnem niečo také plánovať, tak je potom jasné, že štát má urobiť má právo urobiť všetko možné, aby mi v tom zabránil. To znamená, že niektoré práva sú absolútne, niektoré sú relatívnejšie. A to sa týka teda tej otázky rovnováhy. A počuli sme, že niektorí ľudia chcú zvýšiť spoluprácu v oblasti policajnej spolupráce a niektorí chcú zase zvýšiť ochranu osobných údajov. Teraz budem veľmi konkrétny a vyjadrím sa k viacerým želaniam. Pokiaľ ide o lotišskú situáciu, je jasné, že všetky členské štáty majú dodržiavať práva jednotlivcov, ktoré sú zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach a to by malo zodpovedať vašu otázku. E, taktiež sme počuli, že členovia výboru žiadali rozsiahlejší text o ochrane žien a ochrane detí. Áno, súhlasím. Mali by sme hovoriť viac o zraniteľných skupinách. A takto by som mohol eh, ísť ešte ďalej a ďalej a reagovať na všetklady, ale myslím si, že samotné argumenty hovorili za seba. Ja som si zaznamenal všetko, čo ste tu povedali a myslím si, že ste iba uprostred rozpravy. To je moja odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tak ako minister pre spravodlivosť za vnútro, aj ministerka pre azyl a migráciu, nemusíte reagovať individuálne, ale môžete globálne reagovať na to, čo bolo povedané počas tejto rozpravy. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že jedna z otázok, ktorá tu bola položená, väčšina z vás sa týkala solidarity. Mnohé členské štáty poukázali na to aj počas rozhovorov, ktoré sme viedli v septembri. Ako Magnus povedal, sme malá krajina na severe Európy, ale máme svoje vlastné skúsenosti s migráciou. V roku 2007 sme mali 37 tisíc žiadateľov azyl. A na porovnanie poviem, že v Taliansku ich mali 50 tisíc ale chcela by som tiež poukázať na to, že si plne uvedomujeme, aké problémy má oblasť Stredozemného mora a krajiny Stredozemného mora, ako poukázal pán Puzuti Tobias Milstrom, minister pre migráciu, nedávno navštívil Maltu a sme si vedomi toho problému. Ale Nemyslím si, že riešenia sú jednoduché a dnešná diskusia to ukázala. Neexistujú nejaké jednoduché, rýchle riešenia. Ak má niekto nejaký nápad, ako by sa to dalo rýchlo, jednoducho riešiť, sem s ním. Existuje celý rad opatrení, medzi ktoré patria aj krátkodobé a dlhodobé opatrenie. Jedno z krátkodobých opatrení je niečo, čo rada a komisia už aj uplatňujú a to je nadviazanie na závery samitu z júna. A myslím teraz na projekt na Malte. Taktiež by som chcela zdôrazniť, že je veľa spôsobov, ako sa dá ukázať solidarita. Napríklad existujú finančné nástroje, ktoré sú už v dispozícii Máme tu integračný fond, máme tu utečenecký fond, máme tu fond pre e, návrat utečencov. Ale potom sú aj ďalšie veci, ktoré sa už robia v nadväznosti na summit v júni. A to je úsilie zlepšiť vzťahy s tranzitnými a krajinami a krajinami pôvodu, predovšetkým s Líbiou a Tureckom. A to sa už deje. Komisár Barrot a Tobias Bilstrom chcú navštíviť obidve krajiny na jeseň. A chcú zlepšiť vzťahy. A pomôcť budovať kapacity v týchto dvoch krajinách. Domnievam sa, že aby sme boli úspešní, musíme rozmýšľať aj nad dlhodobým horizontom. To znamená, že musíme pracovať na celosvetovom prístupe a na väzbách medzi celosvetovým prístupom a interným prístupom. Musíme spolupracovať s tranzitnými krajinami, musíme spolupracovať s krajinami pôvodu, mnohé z tých opatrení, ktoré sme tu dnes spomínali, sú krátkodobé a riešia iba akutné problémy. V Stredomori sú tam lode, ktoré prechádzajú cez Stredozemné more, ale musíme riešiť aj problémy, ktoré sa objavujú pri zdroji. Mnohí z vás spomínali Frontex. A teraz sa pýtate, čo môžeme urobiť, aby sme zachránili životy. A tu zohráva veľmi dôležitú úlohu Frontex. To sa stalo jasné počas našich rozhovorov v septembri. Členské štáty sa domnievajú, že treba posilniť Frontex, ale musíme mať na pamäti, že je na každom členskom štáte, aby rozhodol, koľko prostriedkov dajú k dispozícii Frontexu. Frontex bude len taký silný, akým silným ho urobíme. Potom sa tu objavili rôzne pripomienky, ktoré sa týkali ekonomickej migrácie, teda migrácie pracovnej sily. To, čo ste povedali, odráža rôzne záujmy, ktoré tu musíme zohľadniť. Je tu široké spektrum rôznych záujmov. A tu by som chcela zdôrazniť, že jedným z východí štokholmského programu, pokiaľ teda ide o nás, ale aj o komisiu, je dobre riadená migrácia. To je to, čo potrebujeme. A dobre riadená migrácia môže byť výhodou pre všetkých. My tu nehovoríme o tom, že si budeme zbierať čerešne z torty. Nie, my to hovoríme o tom, že budeme mať dobre riadenú migráciu, ktorá bude výhodou pre krajiny pôvodu, ale aj pre samotných migrantov. Ako som povedala, musíme otvoriť rôzne kanály za týmto účelom. Švédske predsedníctvo dúfam že naša legislatíva pre migráciu pracovnej síly sa bude môcť považovať za vzor. My máme jeden z najotvornejších systémov pre migráciu pracovnej síly. Taktiež tu bola otázka právnej istoty pri uplatňovaní zákonov. Je to veľmi dôležitý nástroj. Musíme mať na pamäti, že je to dôležitá súčasť nášho dobre fungujúceho azylového procesu. Musíme pracovať tak, aby sme dosiahli dobre fungujúci spoločný azylový systém. Tak, aby tí, ktorí nebudú mať právo zostať v Európe, sa budú môcť vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Ale najprv musí prebehnúť posúdenie bezpečnosti občanov ich krajine pôvodu. Deti, to je ďalšia otázka, ktorá sa spomínala. A určite viete, že sa o tom hovorilo aj pred týždňom na stretnutí ministrov Ministri dostali mandát pozrieť sa na to a prísť plánom aktivít na ďalší rok. Spomínal e, sa podporný úrad. Môžem iba povedať, že podporný úrad je veľmi dôležitým príspevkom k praktickej spolupráci pri dosahovaní spoločného azylového systému. Tu by som vás všetkých iba chcela pozbudiť, aby ste pracovali v naplneniu tohto spoločného cieľa. A podporný úrad je veľmi dôležitý práve pre naplnenie nášho spoločného cieľa. Dúfam, že som zodpovedala všetky vaše otázky. Ďakujem. Áno. Domnívame sa, že otázky boli zodpovedané. Ďakujeme vám obom za ich, vaše prezentácie a odpovede na otázky. A na záver by som vám chcel pripomenúť, že podľa článku 51 nášho rokovacieho poriadku v parlamente výbor Libe, Avko a Dury pošlu spoločnú správu to znamená, že ešte máme veľa práce pred sebou, počítame s vami, počítame s tým, že švedské predsedníctvo nám ešte poskytne dodatočné body na základe debaty, ktorá prebehla a dúfam, že zodpovedajú všetky otázky, ktoré sa tu objavili. Pretože nám to rozhodne pomôže robiť našu prácu, robiť ju riadne a na čas. 12. november je dátum, kedy sa bude vo výbore Libe hlasovať o tejto správe a druhej polovici novembra sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí. Preto by som vás chcel požiadať, aby ste predložili dodatočné pripomienky a otázky. A taktiež prosím našich švedských kolegov, aby predložili odpovede najneskôr koncom oktobra. Nám by naozaj veľmi pomohlo, keby ste nám do konca oktobra predložili vaše odpovede, pretože nám to pomôže včas ukončiť našu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Drahí kolegovia, predsa by som vás poprosil, aby ste sa už usadili, začneme zase pracovať. E, prešli by sme na nasledujúci bod nášho programu. Je to bod 28, e, kde sa hovorí o práve na preklady a tlmočenie v trestnom konaní. Please, dear colleagues, please be seated. Prosím vás, kolegovia, ešte toho máme celkom dosť. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Poprosím, aby sem prišla na pódium pani Inet Feld, pretože uh, ja mám nejaké ďalšie povinnosti, takže Sofia prevezme moju úlohu a uh, bude sa venovať právu na tlmočenia preklad trestnom konaní. Please.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 No, e, predtým, než e, dám slovo e, spravodajkyni som bola požiadaná, aby som prečítala krátku, krátke oznámenie. Európsky parlament už dlhý čas volá po vytvorení právneho nástroja o e, právach v konaní. Ehm, prvý návrh Európskej komisie nefungoval, pretože sa členské štáty nedohodli na rámcovom nariadení, ktoré bolo predložené v roku 2004 a v súčasnosti prebiehajú rokovania o druhom návrhu na rámcové rozhodnutie, pričom e, tento nový návrh uplatňuje tzv. E, step-by-step -step prístup a má obmedzenejší rozsah pôsobnosti, teda týka sa len prekladov a tlmočenia. E, švedské predsedníctvo ďalej e, považuje takéto právo v konaní za prioritu. Navrhlo závery rady, ktoré by mali sprevádzať prijatie tohto rámcového rozhodnutia a e, vyšlo aj s tzv. cestovnou mapou na posilnenie práv v konaní. A teraz by som chcela dať slovo baronke Sarah Latford ako spravodajkyni a máme tu aj zástupcov švedského predsedníctva, ktorí samozrejme dostanú šancu vyjadriť sa tiež. Takže, pani Latford, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Urobili ste časť e, mojej práce e, v tomto úvode, ale v podstate je to ešte horšie, než, e, než to, čo ste spomenuli, pretože tieto pokusy um, prísť s nejakým návrhom na zabezpečenie práva podozrivých a obvinených v konaní na tlmočenie a preklad ide viac než 10 ročia v ro- až už v roku 2000, v júli roku 2000 e, bolo vypracované mm, rozhodnutie o vzájomnom uznávaní e, prekladov v e, trestnom konaní. Už tam sa spomínalo, že treba zabezpečiť, aby, aby práva obhajoby a nakladanie s obžalovanými nešli proti princípu vzájomného uznávania a v procese tohto rokovania sa mali tie poistky zlepšiť, ale tam, e, tam to stroskotalo. Išlo o program, kde sa zdôrazňoval fakt, že vzájomné uznávanie veľmi závisí od e, rôznych parametrov, ktoré determinujú jeho účinok a e, jedným z týchto parametrov bolo práve, bolo, bolo práve zaistenie práv podozrivých. No a vieme, že parlament s veľkým nadšením a odhodlaním podporuje takéto mechanizmy a my e, sme prijali viacero opatrení, ktoré si kladú za cieľ skvalitniť cezhraničnú komunikáciu e, prokuratúry a policie, ale zatiaľ je ten obraz troška nevyvážený, pretože nie neestuje akási vzájomná dôvera, alebo teda je opatrenia, na prehlbenie vzájomnej dôvery e, na strane obhajoby. Teda my sa zaoberáme tou stránkou stíhania prokuratúry, policie, ale zabúda sa na spoluprácu obhajoby. No a v roku 2003 e, parlament reagoval na tzv. zelenú knihu komisia, potom v roku 2005 e, vyšla správa Baudenweg, ktorá, ktoré vypracovanie naozaj trvalo veľmi dlho a v teda v tom čase teda sa hovorilo o tom návrhu rámcového rozhodnutia, to v podstate bolo nejaké 4 roky dozadu, na začiatku roku 2004, kedy komisia predložila akýsi komplexný návrh na súbor poistiek alebo e, opatrení garantujúcich práva podozrivých a obvinených. A dokonca už vtedy v tom našom uznesení sme e, povedali, že e, rámcové rozhodnutie, ktoré sa malo stať akýmsi zlatým štandardom, bolo len prvým krokom k vybudovaniu systému ochrany, prán, ochrany práv podozrivých a obvinených v trestnom konaní. Čiže podľa nášho názoru, podľa názoru Európskeho parlamentu, ani tento návrh nebol dostatočný, lenže na rade tento návrh narazil priamo na, na stenu nezáujmu a odporu a väčšina členov rady v tom čase vyhlásila, že takýto návrh nikdy nepodporia. E, možnosť e, teda sa črtala v podobe určitého uznesenia, ktoré by nemalo právnu záväznosť, e, nebolo by v podstate súčasťou legislatívy. No a na to sa veci zastavili, sťažovali sa aj poslanci, aj mimovládne organizácie, ale nič sa nehýbalo. No a to viedlo, táto medzera viedla ku vzniku mnohých problémov. A ja uvedem len jeden príklad. Napríklad v minulom roku navrhol vyšší policajný dôstojník z Británie, aby európsky zatýkací rozkaz e, bol používaný nielen e, na, e, na zatknutie osôb, ale aj na vypočúvanie osôb. Toto v podstate by z hľadiska e, zachovania práv podozrivých bola absolútne nepriateľná. Dokonca aj pri zatýkacom, európskom zatýkacom rozkaze je niekoľko problémov, ktoré treba riešiť následnou legislatívou. Moja politická skupina podporuje európsky zatýkací rozkaz a jeho úlohu pri urýchlení fungovania justície, ale jedným z jeho problémov je nemožnosť e, e, využitia kaucie prípade e, takto zatknutých podozrivých osôb. Ja, ja mám konkrétne takýto prípad, e, spomedzi mojich voličov sa jeden dostal do väzenia v Grécku a nie je možno ho dostať naspäť. Čiže my sme nemali inú možnosť, než e, opäť, opätovne rozbehnúť, rozgúľať tú, tú gulu, aby sa znova nabalila. Čiže preto sme vypracovali tento návrh týkajúci sa práv, práv podozrivých a obvinených. No a švedské predsedníctvo sa tejto veci rozhodlo venovať tiež. No a máme v podstate dojem, že v švedskom programe, teda v programe švedského predsedníctva je tejto téme vyhradená pomerne uh, veľká časť. Uh, no a všetko sa dnes volá v Európe roadmap, cestovná mapa, takže nie je divu, že ani v tejto oblasti sa vypracovala takáto cestovná mapa. No a uznesenie by Ehm, by zhrnulo e, snahy, ktoré boli vykonané v predchádzajúcich piatich návrhoch legislatívnych dokumentov a zároveň tej zelené knihy, o ktorej som hovorila. No, táto e, cestovná mapa e, tam sa nachádza zo pár fráz, spolupráca s Európskym parlamentom a tak ďalej, ale pokiaľ ja viem, neprebehli žiadne, alebo neboli navrhnuté žiadne konzultácie s Európskym parlamentom k tejto cestovnej mape, čo môže vyvolávať dojem, že tá spolupráca s parlamentom nie je až taká masívna v tejto oblasti. Ale každopádne máme tu túto cestovnú mapu, e, sú tu teda jednotlivé rozho- rámcové rozhodnutia. Toto, ja som teraz pravodajkňou k tomuto rozhodnutiu o tlmočení a prekladoch a toto rámcové rozhodnutie je sprevádzané uznesením, a kde sú rozpracované ďalšie podrobnosti. Tam ten obraz je troška e, komplexný, teda namiesto toho, aby sme vytvorili jeden záväzný právny akt, e, vytvárame v podstate nezáväzný akt plus 5 rámcových rozhodnutí, ku ktorým sú ešte nezáväzné, ale už úplne nezáväzné uznesenia. No a nie je to celkom tá utopia alebo Eldorado, v ktoré sme dúfali, ale musíme si položiť otázku, či nám toto naozaj bude stačiť, či za daných okolností je to skutočne to najlepšie, čo sa nám podarí, e, podarí dosiahnuť, či ten pohár je napoli plný alebo napoli prázdny. A nad týmto budeme musieť práve teraz pouvažovať. A je tu Nechcem ale zachádzať príliš do podrobností, do tých konkrétnych eh, záležitostí súvisiacich, eh, teda, ktoré sa nachádzajú v tomto rámcovom rozhodnutí, ale prvá vec, ktorá je zaujímavá a pomerne dôležitá, je to, že návrh komisie sa týka, sa uplatňuje len práva na preklad a tlmočenie v konaniach, eh, v ktorých figuruje európsky zatýkací rozkaz. A to pomerne zásadne obmedzuje e, roz, e, rozsah alebo množstvo konaní, v ktorých to bude možné uplatiť, Pôjde v podstate len o cezhraničné konania a tým pádom ľudia, ktorí sú zatknutí v domácom trestnom konaní, to jednoducho sa na nich nebude vzťahovať. Povedzme ľudia, ktorí sa dočasne nachádzajú v Belgicku a sú tu zatknutí, tak e, tiež sa to na nich nebude uplatňovať. A predsednička alebo predsedajúca <laughs> žiada rečničku, aby troška skrátila svoj prejav. Rečnička pokračuje. Takže je tu niekoľko individuálnych problémov, ktoré e, zatiaľ nie sú doriešené, ale ja dúfam, že miera mm, možnosti rozhodovania členských štátov bude dostatočná na to, aby členské štáty si tieto veci upravili sami. No a otázka teraz je, že či chceme ísť takýmto spôsobom, či ide skutočne o najlepšie riešenie, aké sa nám môže podariť za takéto situácie dosiahnuť, alebo či ak by sme sa snažili trocha viac, by sa nám podarilo dosiahnuť niečo viac. Ďakujem, pokračuje predsednička, takže otázka, ako ste povedali, je, či je pohár poloplný alebo poloprázdny. Ja mám na zozname teraz pani Antonesku za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, vzhľadom na skutočnosť, že je to môj diskusný príspevok eh, v tejto skupine. Chcela by som sa presadiť, volám sa Antonesku, som z Rumunska a som tieňová spravodajkynia pre túto správu. Som právnička a to je jeden z dôvodov, prečo práva jednotlivca predstavujú pre mňa prioritu. Vítam okolnosť, že švedské predsedníctvo v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí považuje právne aspekty procesu za zásadné. Tak ako povedala pani baronka Ludford, došlo tu k malému pokroku. Preto je tu malá rovnováha medzi oblasťou vzájomného uznávania trestného konania a to môže ohroziť uznávanie rozsudkov. Potrebujeme minimálne štandardy, aby sme mali vzájomnú dôveru v rozsudky, ktoré padnú v členských štátoch. Tlmočník predstavuje spojenie medzi dvoma stranami, ktoré nehovoria tou istou rečou. Chyby sú možné. A chcela by som sa opýtať výboru, pretože tu máme zástupcu komisie, teda pýtam sa aj komisie, ako môžeme povzbudiť členské štáty, aby zabezpečili kontrolu správnosti prekladu a tlmočenia. tlmočníci a prekladatelia sa musia vzdelávať v oblasti práva. Bolo by teda možné, keby sme v Európskej únii zriadili register dostupných tlmočníkov a prekladateľov, pretože v mnohých členských štátoch je veľmi ťažké včas nájsť vhodného tlmočníka. Ďakujem. Okay, Áno, ďakujem veľmi pekne. Druhým na zozname, alebo druhou a poslednou na zozname je pani Romero López za skupinu PSE. Sí, gracias. Ďakujem veľmi pekne. A ja som spravodajkyňou, tieňovou spravodajkyňou pre toto rámcové rozhodnutie a ako už bolo povedané, v reále ide v podstate o to, aby sme pokračovali v rozvíjaní problematiky, e, ktorú, ktorá v podstate stroskotala v minulosti, e, kde rámcové rozhodnutie neprešlo cez radu. Malo by v podstate e, alebo teda rozvíjame ďalej aj uznesenie parlamentu z roku 2005 a ide o opätovné rozvinutie záležitosti, ktorá podľa nás je veľmi dôležitá, teda vytvorenie akýchsi minimálnych štandardov v trestnom konaní v celej Európskej únii. Ale samozrejme berieme do úvahy, že predsedníctvo sa e, predsedníctvo Európskej únie sa rozhodlo e, posunúť túto problematiku vpred. No a za tomu ďakujeme. A e, ešte zdôrazňujem, že toto konkrétne rámcové rozhodnutie sa zaoberá len problematikou tlmočenia a prekladu. Dochádza teda k, určitému, e, k určitej, určitej fragmentácii riešenia tejto problematiky a pritom sú tam aj ostatné záležitosti. Tie riešia ostatné akty, ale e, jedno z práv e, v tom trestnom konaní, ktoré si zasluhuje práve stanovenie takýchto minimálnych noriem, je právo, to, právo tlmočenia. Napríklad, ak sa nám podarí vyriešiť aspoň túto problematiku, túto oblasť, tak by to bolo celkom dostačujúce na začiatok. No a Domnievam sa, že to súvisí so základnými právami a tu by som sa chcel spýtať komisie, či sa nedomnieva, že e, ten text je príliš vágný, pričom e, sú tam témy e, alebo teda oblasti, kde jednoducho by malo byť jasne napísané, že právo na tlmočenie a preklad je základným právom. Napríklad, keď sa hovorí o trestnom konaní, tak e, e, treba v podstate e, upresniť, že toto právo sa môže vykonávať len, ak osoba má k dispozícii určité dokumenty a Malo by sa napríklad do tohto rámcového rozhodnutia doplniť, že členské štáty zabezpečia, aby takéto niečo bolo v konaní garantované. Zatiaľ, čo teraz je tu napísané, len že sa zabezpečí. Čiže um, to je jedna vec. A druhá vec je, uh, či toto právo bude dané k dispozícii bez uh, náhrady, teraz zdarma. No a uh, podľa mňa treba aj túto otázku riešiť, alebo treba aspoň spomenúť v tomto rámcom rozhodnutí, alebo treba, od, treba sa odvolať na chartu základných eh, práv a slobod. Každopádne si myslím, že je to právo základné a že táto debata posunie celú problematiku vpred. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, hovorí predsedajúca, či je tu ešte niekto, kto chce zasiahnuť do tejto rozpravy. A pokiaľ nie, tak eh, by som v prvom rade dala slovo predsedníctvu rady a potom komisii. Poprosím ich, aby sa vyjadrili a, a eh, to v tomto poradí. Takže za predsedníctvo tu mám dve mená. Jedno, pani Olman. Dobre, takže máte slovo, pani Olman. Thank you very much, Madam Chair. Um, honorable... Ďakujem pekne, pani predsednička. Je pre mňa čťou tu byť za komisiu. A je dobré, že máme túto príležitosť, že sme mali túto príležitosť, aby sme dostali prezentovanú, e, prezido, prezentované mm, švedsk, prezentovaný švedský program. Ja by som sa chcela vrátiť k roku 2007. E, v tomto čase sme strávili tri roky diskusiou o e, rámcovom rozhodnutí a toto bolo prijaté v roku 2004 a e, v, júni v júni 2007 sme boli konfrontovaní faktom, e, že nie je možné dosiahnuť dohodu napriek troj, e, trojročným rokovaniam mm, aj počas nemeckého predsedníctva a iných. Mali sme skutočne, boli sme v slepej uličke. Takže návrh e, sa uložil do zasúky a už sa o tom nediskutovalo. Po nejakom čase sme sa začali pripravovať na švedské predsedníctvo. Už sme skoro vedeli, že toto bude prioritou, prioritou e, švedského e, predsedníctva, ako to hovorili aj predchádzajúci ministri. Otázka bola, ako to urobíme, ako znovu e, budeme pokračovať v diskusii, e, keď už sme raz e, v našom pokuse zlyhali. niektoré veci nám boli jasné. Poprvé, tieto práva sú veľmi delikatnou otázkou pre členské štáty, čiže to nebude jednoduchá úloha. A po druhé, nesmieme druhýkrát zlyhať. E, nemusíme si dovoliť ďalšie zlyhanie. Takže nám bolo jasné, e, že e, nemôžeme si len vyčistiť, vyleštiť starý návrh. Potrebovali sme nový čerstvý prístup, novú stratégiu. A mysleli sme si, a ešte stále si myslíme, že najlepším e, spôsobom, ako postupovať vpred, alebo jediným spôsobom, ako postupovať, je e, postupovať e, krok za krokom. Musíme sa sústreďovať vždy na menšie oblasti. Ehm, toto je realistický prístup, ale chceli by sme počiarknúť, že si myslíme, že to je aj ambiciózny prístup, ehm, e, pretože e, keď sa budeme vždy sústreďovať len na jedno konkrétne právo, tak e, nám to umožní, aby sme sa dopracovali k lepšiemu výsledku. Ale aby sme z tejto e, stratégii dali stabilitu, aby, sa, aby držala pokope, aby bola trvalá, potrebujeme celkovú e, dohodu. A tu prichádza na scénu cestná mapa. Cestná mapa je dlhodobá politická dohoda, aby sme e, vlastne pracovali s procedurálnymi právami. Je tu potreba aby EÚ e v, tomto, v tejto oblasti začalo konať. E, komisia bola vyzvaná, aby e, predložila návrhy, aby poukázala na jednotlivé oblasti, ktoré majú byť pokryté cestnou mapou a v cestnej e, mape e, chcú čestné, e, členské štáty sa zaoberať týmito vecami ako s prioritou. Prvého júla e, švedské predsedníctvo predstavilo cestnú mapu a potom komisia e, predložila návrh e, dokumentu o e, práve na tlmočenie preklad v trestnom e, konaní. Niekoľko dní neskôr švédske predsedníctvo predstavilo uznesenie o práve na tlmočenie preklad, ktorý, ktoré obsahuje E, vlastne má doplniť e, e, rámcové rozhodnutie. Vlastne je to prvým krokom v tomto procese, krok za krokom a je to kombinácia legislatívy a praktických opatrení, čo si myslím, že je najlepší spôsob dosiahnuť v tejto oblasti pridanú hodnotu. To znamená, že by to malo byť obsiah, niečo by malo byť obsiahnuté v legislatívnom dokumente, ale niečo, čo sa tam nehodí, musí byť v nezáväznom nástroji, ako napríklad uznesenie. O toto žiadali členské štáty. Preto momentálne rokujeme o týchto troch dokumentoch. E, vlastne sme ukončili diskusiu v pracovnej e, skupine a posunuli sme e, dokumenty na vyššiu úroveň hierarchie. Musím povedať, že práca e, postupovala oveľa lepšie, než som e, si dovolila dúfať. Mali sme konštruktívnu atmosféru a členské štáty sa zdá, že si veľmi želajú, aby sme tentokrát dospeli k výsledkom. Čiže od roku 2007 sa toho veľa zmenilo. Sme konzultovali aj s Radou Európy Mali sme, e, vyžiadali sme si ich stanovisko aj k cestovnej mape, aj k uzneseniu, aj k rámcovému e, rozhodnutiu. Našou ambíciou a nádejou je, aby cestná mapa bola e, Prosím, pomaly končite. Áno, už sa dostávam ku koncu. Teda chceme, Cestná mapa bola prijatá 23. októbra a rozhodnutie a uznesenie, e, aby to v prvom kroku boli politicky e, dohodnuté, schválené v ten istý deň. A potom pristúpime k ďalším e, krokom v rámci cestnej mapy. Ďakujem pekne za pozornosť a som rada, že som si, rada si vypočujem diskusie a vaše stanoviska. Ďakujem. Ešte než dám slovo komisii eh, správne sme pochopili, eh, že vy ste nekonzultovali Európsky parlament, ale konzultovali ste o cestnej mape eh, Radu Európy. Áno, sme konzultovali Radu Európy, ale predložili sme rámcový, rámcové rozhodnutie na konzultáciu aj Európskemu parlamentu Čiže ešte raz ste konzultovali s Radou Európy o cestnej mape a parlamentu ste preložili návrh e, rámcového rozhodnutia. Teraz by som poprosila, aby komisia sa vyjadrila veľmi stručne, e, pretože náš čas ide e, pomaly vypršať, takže potrebujeme stručnosť. Ďakujem, pani predsednička. E, budem stručná, pretože švedské predsedníctvo a vaša diskusia už vlastne a spravdekne už pokryla to, čo by som povedala sama. Ale chcem poukázať na dve, tri veci. Ja som veľmi rada, že som tu. Ehm, aby som mohla prezentovať prácu komisie o procedurálnych právach. E, veľmi som sa angažovala v tejto práci a prvýkrát som e, predstúpili pred e, parlament v roku 2003, kde sme tiež prezentovali stanovisko komisie. Čiže vlastne toto všetko ukazuje, že veľmi vysokou úrovňová podpora našej práci o, zo strany mimovládnych organizácií, parlamentu, členských štátov a tak ďalej. Sme veľmi, veľmi chceme dosiahnuť e, všeobecné spoločné normy a myslím, že to je absolútne dôležité, aby e, vzájomné uznávanie fungovalo správnym spôsobom ehm, E, mali sme e, e, vykonala nám univerzita aj analýzu, kde sa vyjadrili, a teda všetci praktici z oblasti sa vyjadrili v tom smysle, že veľmi potrebujeme procedurálne práva. Naposledy, keď vlastne návrh komisie bol predložený v balíku správ, E, história tohto dokumentu je veľmi e, dobre známa. A hovorilo sa o tom, či to má byť základom e, našej práce, alebo či stačí Európsky dohovor. Ten je veľmi dôležitý, ale je vykladaný rôznymi spôsobmi a vlastne e, aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru ukazujú, že ešte došlo veľmi e, veľké množstvo porušenia tohto dohovoru. Takže vlastne je tu určitá medzera, ktorú chceme zaplniť. E, podporujeme švedský prístup. Sami sme sa dostali k uzáveru, že že musíme rozdeliť túto oblasť, túto problematiku na viacero častí Ehm, môžeme rokovať o nástrojoch, ktoré môžu pokryť viacero práv. Ale mám jeden eh, problém s jedným špecifickým. Eh, keď budeme mať problém s jedným špecifickým eh, právom, tak budeme vlastne sa venovať tomu a eliminovať, keď narazíme na určitú opozíciu, tak ju eliminovať. Hm, takže E, ako povedal zastupkynia rady, hovorila, že teda predsedníctva, že momentálne už vládne oveľa e, e, konštruktívnejšia atmosféra. Ide o to, aby sme jasne, jasne povedali, definovali, kedy vzniká právo. Mm. Ja osobne si myslím, že formulácia je jasná Napríklad e, text špecifikuje presne, e, kedy toto právo na tlmočenie vzniká. Je to veľmi konkrétne v tom, kedy e, vzniká na právo na tlmočenie. Takisto aj právo na preklad, aké dokumenty, minimálne ktoré dokumenty musia byť preložené. Takže je to veľmi konkrétne a tam nie je žiadne vágne, hmlisté formulovanie. Čo sa týka plánov komisie, ako náhle sa príjme opatrenie A, dúfame, že sa e, koncom oktobra dosiahne politická dohoda. Začneme pracovať na opatrení B a to je, e, to je právo na informácie a právo, aby ste vedeli, že e, z čoho ste obvinení. To bude opatrenie B. Opatrenie C bude obsahovať právne poradenstvo a pomoc. D je, správa, je právo komunikovať s vonkajším svetom, pokiaľ ste vo väzbe v zatknutí e, aj s rozličnými teda úradmi a tak ďalej. Budem veľmi rýchla a e, e bude ochrana e, zvlášť e, zraniteľných subjektov v trestnom konaní. Pani baronka Sarah Ludford predložila určité návrhy, a, aby, teda, aby nešlo len o E, to, aby tieto, toto právo sa vzťahovalo na prípady spadujúce pod e, európsky zatýrač. Chceme teda, aby to pokrývalo aj e, vnútroštátne prípady konania. Ako by sme mohli, pani Altuneska, Otázka pani Altunesko, ako by sme mohli ehm, pozbudiť členské štáty, aby kontrolovali správnosť prekladu a e, tlmočenia. Máme už legislatívu aj mm, ehm, uznesenie. Tento prístup veľmi dobre funguje e, keď e, členské štáty sa zdráhajú prijímať legislatívu ehm, v tejto oblasti, tak e, vlastne môže zabrať e, pôsobiť e, uznesenie o dobrej praxi. A vlastne táto, toto uznesenie má vlastne určité ustanovenia, čo sa týka akreditácie, vzdelania a tak ďalej, prekladateľov a tlmočníkov. Mm, ďalej je dôležité, aby sme mali register e, kvalitných e, tlmočníkov, aby sa tieto registre mohli e, meniť alebo teda mm, zdieľať členskými štátmi, ktoré majú rovnaké jazyky a aby to bolo k dispozícii úradom e, členských e, štátov, aby proste jednotlivé časti mali prístup, vzájomný prístup k svojim registrom, a registrom druhých štátov. Keďže chcem teda dodržať čas, by som teraz skončila. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsednička. A, <clears throat> ďakujem za odpoveď na otázky. Som veľmi vďačná za potvrdenie, ktoré bolo teda e, vyslovené a ďakujem komisie. Mm, potrebujem nové okuliare, som si ale prečítala článok 1 a vidím, že to vlastne pokrýva všetky trestné konania, nielen konania pod európskym e, zatýkačom a som e, veľmi rada, že v tomto ste ma upravili. Stále si však myslím, že si problémy s týmto prístupom krok za krokom. Konkrétne tento návrh e, napríklad konkrétne v otázke právnej pomoci potom e, právo, ako budem vedieť, že mám právo na e, prekladá tlmočenie. A potom v súvislosti so e, zraniteľnými osobami, tam mám tiež určité pochybnosti a otázky, čo to bude pokrývať. Čo sa týka cestnej mapy, ďakujem za vyjasnenie a uznanie švédskejho predsedníctva, že E, e, a teda, teda e, ide o to, že nás nekonzultovali. Preto by som požiadala predsedníctvo, aby zabezpečila, aby sme dostali kópie stanoviska Rady Európy, čo by nám veľmi pomohlo. Niektorí navrhli, aby cestná mapa sa vypracovala v súlade s štokholským programom. Myslím, že tu sú určité obmedzenia našich ambícií, pretože sú určité veci, ktoré sa nenachádzajú v cestnej mape. Um, a cestná mapa, mapa momentálne hovorí o tom, aby komisia zvážila e, e, e, vytvorenie dokumentu o, zati, zat, teda o zadržaní. Nie som si istá, E, teda vidím, že treba tu zajsť do väčšej hĺbky e, každej časti cestnej mapy, ale nedostaneme garancie pre ďalšie e, rámcové rozhodnutia. Uznávam, že potrebujeme, že musíme niekde začať a môžeme len lutovať, že niektoré členské štáty momentálne nevidia problémy v tomto. A mm, potrebujeme teda e, komplexný e, program e, moje kontakty s právnikmi E, ktoré sa zaoberajú vypovedaním. Mnoho prípadov sa nedostane na súd, pretože nie je dostatok e, procedurálnych a základných e, práv v krajinách, kde tieto osoby majú byť vypovedané. Ďakujem. Rada povedala, že termín na vyjadrenie stanovisk Európskeho parlamentu je 17. december a rada nám e, postupí e, dokument e, z Rady Európy, teda spravodajcovi. Ja budem musieť o 10 minút opustiť zasadnutie a niekto bude musieť predsedať odo mňa prevziať. Teraz prejdeme k bodu 29, prevzatie trestného konania. E, pani Beňová je e, spravodajkyňou, e, momentálne tu žiaľ nie je, takže ju zastupuje pán Maras. Chceli by ste, aby najprv rada prezentovala túto tému? Takže pani Weber. E, znova vás žiadam, aby ste boli veľmi e, stručná, aby ste skutočne len zhrnuli prezentáciu. Myslím si, každý, že, že každý má záujem o to, aby sme skončili na čas, alebo teda možno aj skôr. Ďakujem, pekne. Ďakujem veľmi pekne. Bude mi potešením byť čo najstručnejšia. Východiskom pre náš návrh pre prevzatie trestného konania je skutočnosť, že nemáme nejaký spoločný právny rámec pre toto. V Európe máme dohovor, máme ďalšie právne rámce, ktoré by mohli fungovať v praxi, ale nemáme nejaký európsky postup pre prevzatie trestného konania. Takže toto bolo východiskom pre túto iniciatívu a túto iniciatívu podporilo 16 členských štátov, čo je výnimočné. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť systém alebo právny rámec, ktorý bude spoločný pre všetky členské štáty. To zvýši efektívnosť a účinnosť trestného konania a prezatia trestného konania a zároveň budú chránené práva obetí a obvinených. Snažíme sa teda vytvoriť systém, ktorý je účinný, ale zároveň potrebujeme mať aj nejaké zábezpeky v tomto systéme. Takže to bola moja super turbokrátka prezentácia. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme dôverovať Švedom v tom, že budú presní a efektívni. Stále rozmýšľam, prečo je to tak, že medzinárodní zločinci pracujú bez akýchkoľvek problémov spoločne. Nemajú nikdy problémy s jazykom alebo s čímkoľvek iným. A vedia sa všetkom dohodnúť a za to nám trvá celé roky, kým my sa dohodneme na boji. Nech sa páči. Neviete, či zločinci nepoužívajú tlmočenie, neviete, čo sa tam deje, ale ja tiež budem veľmi stručný. Ospravedlňujem sa za pani Benevu, ktorou tu nemohla byť, ale dva body by som chcel predsa len spomenúť No, v prvom rade chcem povedať, že je to veľmi dôležité rámcové rozhodnutie, ktoré rieši konflikty jurisdikcie medzi členskými štátmi, e, kde môže dojsť e, k dvojnásobnému súdeniu danej osoby. Je to naozaj veľmi dôležitá záležitosť a takisto je veľmi zlé, že parlament bol donútený pracovať dvakrát na podobnej legislatíve. Mali sme už dnes ráno Weberovú správu a zdá sa, že v tomto návrhu sa nachádzajú veci, ktoré sa prekrývajú s Weberovou správou. Možno by komisia mohla vysvetliť, ako chce racionalizovať legislatívu v tomto ohľade. Pani Beňová mi povedala, že bude veľmi úzko a tvrdo spolupracovať s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Kolega vzadu požiadal o slovo, ale nevedem prečítať vaše meno. Ja by som len chcel eh, povedať niekoľko pripomienok k tomuto, k tejto záležitosti z mojej strany. V prvom rade si myslím, že ide o záležitosť veľmi zaujímavú, pretože dochádza k zvyšovaniu počtu cezhraničných eh, trestných činov a zároveň eh, by tu mala vzniknúť povinnosť zaviesť legislatívu, ktorá by zabraňovala nerovnému zaobchádzaniu s, a, s, s podozrivými. A zároveň, ak v nejakej krajine existuje určitá, určité zaobchádzanie, tak by malo byť rovnaké v ostatných krajinách, aby neexistovala možnosť cestovania za lepším súdnym fórom. No a mám tri konkrétne pripomienky. V prvom rade, ja si cením jednu vec a to, že v konaní ehm, je určitá neistota. 27 mm, krajín jednoducho síce chce sa zblížiť, ale e, stále to existuje 27 rôznych systémov. E, a tuto vzniká sila, ktorá tieto krajiny ťahá spolu. Teda toto možno nie je hlavná oblasť e, úpravy trestného konania, ale ak krajina, ktorá povedzme príjma nejakú žiadosť, tak e, musí mať e, podobné postupy ako krajina, ktorá tú žiadosť zasiela. No a uvažme ale napríklad e, termíny. Hej, termíny, termíny sú vždy iné. Povedzme v článku 13. Krajina, ktorá dostane žiadosť, musí odpovedať krajine, ktorá tú žiadosť odosiela ehm, v termíne, ktorý platí v tejto krajine odosielajúcej. Čiže treba skrátka E, treba odpovedať, ale e, malo by to byť e, do určitého termínu, lenže ten termín to nie je špecifikovaný. Čiže text neobsahuje niektoré termíny a vytvárajú sa tu možnosti na to, kde štát napríklad môže zamietnúť, odpovedať na nejakú žiadosť, zatiaľ čo druhý napríklad pokračuje v tom stíhaní. Čiže vznikajú tu akési zámienky na to, aby ten štát sa vyhol odpovedaniu. No a a ak členský štát neodpovie, povedzme, kladne, tak e, e, v tejto filozofii štátnej suverenity, kde e, si poviem, tak toto je moje a cez toto nejdem, tak to ide proti princípu efektívnosti. Takže bolo by dobré, a toto je moja druhá pripomienka, bolo by dobré, aby sme uplatnili tento princíp aj na riešenie konfliktov. Keď členský štát napríklad nechce niečo urobiť, povedzme niekto E, dostane, e, nejaký štát dostane žiadosť o odovzdanie trestného konania a povedzme ju odmietne, tak treba mať nejaký systém na riešenie takýchto konfliktov. No a e, potom je tu otázka pôsobnosti súdnych orgánov, pretože ak nehovoríme o orgánoch, ktoré sú rovnaké, majú rovnaké úlohy, povedzme v jednej krajine dané, daný trestný čin alebo priestupok neriešia justičné orgány, v inom štáte práve áno. No a toto sú jednoducho drobné, drobné e, pripomienky, ktoré som chcel uviesť v tejto diskusii, aj keď samozrejme e, nechcem predbiehať budúcnosť, v budúcnosti môžu vzniknúť e, pozitívne zmeny tohto textu. Ďakujem veľmi pekne. Je to pani Samarian z Európskej komisie. Chcete sa vyjadriť? Stručne, tak ako všetci ostatní. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička naozaj veľmi stručne mene komisie, keďže je to iniciatíva členských štátov. Chcela by som povedať, že komisia podporuje túto iniciatívu, pretože sa domnievame, že je to zákon alebo legislatíva, ktorá ešte chýba v Európskej únii, pokiaľ ide o spoluprácu v trestných veciach medzi členskými štátmi. Predpokladáme, že tento návrh má pridanú hodnotu. Domnievame sa, že tak ako je súčasný návrh postavený, má pridanú hodnotu, pretože bude vytvárať spoločné pravidla pre všetky členské štáty. Zatiaľ iba 13 členských štátov Európskej únie ratifikovalo a uplatňuje dohovor Rady Európy. Je teda očividné, že potrebujeme nový nástroj pre Európsku úniu. A pokiaľ ide o otázku, chcela by som zdôrazniť, že Európska komisia od samotného začiatku zdôrazňuje, že potrebujeme mať konkrétne pravidlá a potrebujeme mať lehoty stanovené. Zdôraznili sme to viac raz s viacerými členskými štátmi, napríklad s Belgickom, že je to dôležité a podarilo sa zmeniť znenie článku 13. To znamená, že teraz znenie je také, že, nie, že sa poskytuje špecifický termín alebo špecifická lehota, ale daná lehota alebo daný termín, to znamená, že už tam je pridaná hodnota, pretože časové oneskorenie je veľkým problémom pri spolupráci. My sa teda snažíme podporiť tento návrh a snažíme sa postarať o to, aby ten návrh mal pridanú hodnotu a dúfame, že táto pridaná hodnota sa udrží a neoslabí nejakými ďalšími zmenami v texte. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakuje. A pre túto správu máme termín 17. decembra, dokedy treba predkladať e, pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy a pani Beňová je spravodajkyňou. Keďže ja som iba zastupovala predsedu a ja musím odísť, povedali mi, že môžem požiadať Duajen Daš, ktorý je nie najstarší, ale služobne najstarší e, člen, aby ma vymenil. Takže pán Diom, boli by ste takí láskaví a prišli sem na moje miesto, pretože ja musím odísť. Uh, Je pre mňa prekvapením, že som na tejto stoličke ani som nevedel, že som taký starý. Ale teraz sa pustíme do bodu 31, vytvorenie Európskej siete na prevenciu trestnej činnosti. Najprv si vypočujeme e, krátku prezentáciu švedského predsedníctva a potom e, spravodajcu. Švedské predsedníctvo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Opäť som to ja a mala by som byť zrejme stručná. Možno nebudem taká stručná ako predchádzajúci ročník, ale chcela by som iba zdôrazniť, že viaceré členské štáty sa pustie do tejto iniciatívy, konkrétne 11 členských štátov. Táto iniciatíva sa uskutočnila na základe hodnotenia súčasnej siete pre prevenciu kriminality. Tu sa odhalili viaceré slabé stránky vo fungovaní tejto siete a preto sme sa s viacerými členskými štátmi rozhodli uskutočniť túto iniciatívu. Chceli sme vlastne opraviť nedostatky tejto siete, ak to tak sme nazvať, a chceli sme posilniť európsku sieť na prevenciu kriminality, aby mohla čo najskôr lepšie fungovať. Východiskom pre návrh je zameranie sa na tri veci. Poprvé, treba sa zamerať viac na úlohu členských štátov v rámci siete a je jasné, že príspevok členských štátov k práci siete a k fungovaniu predstavenstva by sa mohli posilniť. To je jasné. Druhý bod návrhu hovorí o zameraní práce siete pre prevenciu kriminality, pretože táto sieť môže poskytnúť pridanú hodnotu na celoeurópskej úrovni. Došlo teda k sprísneniu znenia toho, na čo by sa táto sieť mala zamerať. A tretí bod je tiež dôležitý a hovorí o hľadaní a riešenia pre sekretariat. Pri tomto hodnotení sa odhalilo, že sekretariat je slabou stránkou tohto systému. Tieto tri prvky sú teda hlavné myšlienky za návrhom, o ktorom sa hovorí v pracovných skupinách rady. To je zhruba všetko. Ďakujem veľmi pekne. Predseda, ďakujem. Môžem teraz odozdať slovo komisii? Ďakujem, pán predseda. Naozaj komisia minulý rok financovala dôkladné preskúmanie siete, ako spomenulo švedské predsedníctvo. V dôsledku toho Máme veľmi komplexnú správu s konkrétnymi odporúčaniami. Ako komisia sme spokojní, že viaceré tieto odporúčania sa dostali do návrhu predsedníctva a členských štátov, ale musím zdôrazniť, že konečné stanovisko komisie bude musieť ešte schváliť kolegium komisárov a to sa stane v oktobri. Môžeme však už teraz povedať, že po záverečnom schválení Komisia bude zrejme e, za financovanie tejto siete cez verejné obstarávanie. My sme už odložili 900 tisíc eur, čo je výrazné zvýšenie sumy porovnaní s tým, čo sme pridelili sieti v minulých rokoch. Ak by sa členské štáty dohodli na súčasnom texte, ktorý hovorí zase o financovaní cez grant, tak potom komisia bude konať veľmi rýchlo a urobí všetko preto, aby sa projekty mohli predkladať cez grantovú dohodu. Chcem byť rovnako stručná ako švedské predsedníctvo a preto by som na záver chcela zdôrazniť, že nemáme nejaké zásadné problémy z hľadiska právneho ani finančného a rozpočtového s týmto textom, ktorý sa momentálne rokuje v Rade predseda. Ďakujem veľmi pekne za vašu stručnosť a jasnosť. A teraz prejdeme e, k pani spravodajkyni, ktorá je pani Sonia Alfano. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem švedskému predsedníctvu a komisii Vypočula som si kritiku. A, a tiež sme počuli, že treba zvýšiť viditeľnosť a že treba posilniť aktivity v členských štátoch. A, a komisia tiež spomenula to, že môžu niekde byť právna, právna ekonomické problémy, ale vôbec som nepočula, žiadnu jasnú kritiku alebo žiadne problémy. Pokiaľ sú toto tie slabiny, tak ja som to možno len zle čítal, neviem. Teda aspoň tie materiály, ku ktorým som mala prístup, tak zrejme neboli celkom kompletné. A pokiaľ toto je európska odpoveď na tento problém, teda na, každodenný, na, každodenný, na každodennú realitu kriminality, tak si myslím, že táto odpoveď je absolútne neprimeraná. No a ak niekto pozera na nás vonku, tak môže mať pocit, že táto sieť je vytvorená len na to, aby sme na niečo dávali peniaze. Jednoducho si nájdeme legitimný cieľ, e, kam tie peniaze utápať, pretože ich máme tak veľa. Takže e, môže to takto fungovať, tento sekretariát? No a e, ja sa pýtam, či je nejaká možnosť, aby táto sieť reálne prispela k vyšetrovaniu. A prevencia kriminality, tak e, to je samozrejme veľmi potrebná vec, o tom sa, o tom sa vôbec nepochybuje, ale um, v roku 2005 sa v tejto forme stretávalo veľa ľudí, bolo veľa zasadnutí, ale nič z toho nebolo. No a potom je to ešte jedna vec, a to následovná. E, prevencia kriminality môže byť vnímaná ako e, čosi na druhej koleji oproti prevencii, povedzme, terorizmu, boja proti terorizmu. A ja samozrejme nechcem vytvárať nejaké poradie e, problémov alebo priorít, ale predsa treba povedať pár vecí, aby sme e, pochopili, ako je táto celá otázka týkajúca sa organizovanej kriminality dôležitá. Jednoducho, terorizmus, e, ten v členských štátoch môže vyvolávať strach, ale Ehm, na denodenej báze jednoducho tá organizovaná kriminalita spôsobuje obrovské škody, pôsobí a existuje a e, tie organizácie členských štátov sú proti nej zjavne slabé. No a e, toto, e, toto je jednoducho vidno úplne jasne. Dnes do obeda sme hovorili o ľudských právach, keď som tu bola prítomná. A ja chcem upozorniť na to, že ak hovoríme o pristahovalectve, tak nemôžeme prehľadnúť ani fakt, že existuje aj prevádzactvo alebo pašovanie ľudí. A toto je spôsobené práve organizovanou kriminalitou. Pašovanie drog, za to môže organizovaná kriminalita, takisto pranie špinavých peňazí je takáto obľúbená činnosť organizovaných zločineckých skupín. Čiže toto sú obrovské problémy a ja sa pýtam, či na tieto problémy je toto odpoveď, ktorú Európa ponúka. Ja si myslím, že tá sieť bude stať veľa a nemá zmysel. A chcem vedieť, koľko bude stať, koľko presne budú náklady a aký bude prínos k riešeniu tejto organizovanej zloči- e, zločinnosti. Čiže chcem počuť niečo o financovaní tej siete, Viem, že mm, o tomto boli nejaké e, pochybnosti, takže ja chcem vedieť, ako komisia a rada chcú tento problém reálne, reálne riešiť tak, aby sa zmestili do určitého finančného plánu alebo výhľadu. No a rada by chcela zveriť e, e, organizovanie tejto siete nejaké externé organizácie. A Ja chcem vedieť, ako sa to chce vlastne zariadiť, ako nájsť takúto externú organizáciu. No a ďalej Európsky parlament žiadal o, ako to povedať, o to, aby sa rozšíril rozšíril rozsah pôsobnosti na organizovaný zločin a ja sa pýtam, ako to urobiť. E, prečo e, je napríklad, prečo sú napríklad aktivity tejto siete, siete utajené? Čo vlastne táto sieť robí a e, ako sa o tom dozvieme, aby sme mohli posúdiť, či je skutočne potrebná, pretože ak toto má byť správna príležitosť vytvoriť takúto sieť a dať jej e, nejakú, nejaké úlohy, tak by to bolo celkom dobre urobiť otvoreným spôsobom. E, Ďakujem, Monika Makové. Ďakujem pekne. Ja som tieňovou spravodajkyňou CPP e k tejto téme a bude veľmi rada spolupracovať eh, s komisiou a s ostatnými na tejto téme. Chcela by som iba povedať, že tu nebudem hovoriť o konkrétnych prípadoch, teda nehovorí o prípadoch, keď sa uskutoční trestný čin niekde, ja zavolám niekoho, aby som to zastavila. Ja by som skôr chcela hovoriť o pridanej hodnote Prečo to nefungovalo doteraz? Čo je teda tá nová pridaná hodnota? Pretože ja keď čítam tento návrh, tak mi prípada doslabý. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Weber, Pani Asa Weber. Ďakujem veľmi pekne. Možno začnem opačným poradím a zodpoviem otázku, prečo by to malo teraz dobre fungovať. Myslím si, že je to proces, keď hovoríme o tom, čo vlastne prinesie nová európska sieť na prevenciu kriminality. Možno by sme hovorili o tom, čo vôbec prinesie takáto sieť. Je predsa dobré pre členské štáty oživiť takúto sieť a viesť diskusie o takejto sieti ale mali by sme hovoriť o tom, na čo by mala zameraná táto sieť, ale je vo hviezdách, či táto sieť bude naozaj veľmi úspešná alebo nie, ale za to je to veľmi úspešný spôsob, ako zapojiť členské štáty do práce tejto siete. My sme veľmi optimistickí a myslíme si, že toto rozhodnutie bude mať veľmi pozitívny účinok. A pokiaľ ide o to utajenie alebo utajované aktivity v rámci siete, musím sa priznať, že si nie som celkom istá, či som pochopila tú otázku. To nie je nejaká tajná sieť, ale je to sieť, ktorá predstavuje jednotlivé členské štáty, sú tam zástupcovia jednotlivých členských štátov a možno komunikovať s členmi siete. Je tam dokonca aj domovská stránka, ktorá hovorí o aktivitách siete. Možno to je jeden z aspektov, ktorý by sa dal vylepšiť. Mohli by sme lepšie informovať o tom, čo robí sieť naozaj. Ale ide tu naozaj o proces revízie rozhodnutia rady o tejto sieti. Takýmto spôsobom by sme mohli lepšie ozrejmiť a spriehľadniť prácu tejto siete. Ďakujem veľmi pekne, takže to pomôže. A teraz dávam slovo Európskej komisii, pani Svambrúk. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa zameriam na otázky um, ehm, spravodajkne, ktoré sa týkajú financovania. Zo strany komisie sme vyčlenili v uplynulých dvoch rokoch 180 tisíc eur na fungovanie tejto siete a špecificky na, orga, teda pre, na organizovanie konferencie o najlepších praktických postupoch a súťaž, e, alebo teda udelovanie cien boja proti organizovanej kriminalite. Tieto dve veci e, mali za cieľ zviditeľniť túto sieť. A pokiaľ ide o e, rozpočet vyčlenený na rok 2010, ako už bolo povedané, my sme vyčlenili v našom ročnom pracovnom programe 900 tisíc eur a Eh, chcem zdôrazniť, že ten eh, ročný pracovný program sa ešte musí schváliť. Tam je cieľom, alebo teda termín 9. október, kedy to schvalovanie by, mali pre, by malo prebehnúť. A mm, ja som povedala, že Eh, sme tieto výdavky dali do kapitoly eh, verejné obstarávania. Ne, nebudem zachádzať do detajlov, ale najdôležitejší eh, dôsledok takéhoto financovania siete je v tom, že činnosti, aktivity siete budú financované výlučne z komunitárnych prostriedkov, čo nebude vyžadovať žiadne spolufinancovanie členských štátov. A takisto by sa v podstate ráta s budúcou komunitarizáciou politiky boja proti organizovanej kriminalite, keď vstúpi E, do platnosti príslušná legislatíva a e, oficiálne by bol e, by, by zastrešovať činnosť tejto siete sekretariat komisie, ale chceme to outsourcovať, chceme to uh, riešiť formu externého zadania inej firme. Momentálne máme teda človeka na, sekre, na sekretariáte, ale časom by malo ísť o vytvorenie sekretariátu, kde by pracovali 3 či 4 ľudia. No a ďalej súčasný text zavádza dôvod, alebo teda prach financovania tejto siete. Znamená to, že členské štáty e, nebudú musieť spolufinancovať sieť, pretože grant e, nikdy takto. E, malo by ísť o grant, ktorý nemôže nikdy pokryť 100% fungovania siete, takže je tam možnosť nejakého spolufinancovania členských štátov. A v súlade s internými pravidlami komisie o participácii vo vnútorných orgánoch komisie komisia bude e, pozorovateľom v výkonnom výbore EUCP, tak ako je to v návrhu materiálu, čo znamená, že komisia sa nebude zúčastňovať na zasadnutiach tejto siete týkajúcich sa financovania, aby nedošlo napríklad k konfliktu záujmov, ale komisia bude môcť prispievať k vecným diskusiám týkajúcim sa, e, týka, e, týkajúcich sa iniciatív ktoré sa budú týkať iniciatív na boj proti a prevenciu kriminality. Ďakujem. Uh, Neviem, či spravodajkyňa chce ešte sa vyjadriť. Áno, ja budem hovoriť veľmi stručne. Dúfala som, že dostanem troška konkrétnejšiu odpoveď na moju otázku. Teda nejde o viditeľnosť siete, ide o jej e, zacielenosť alebo efektívnosť. Tie 3-4 osoby, to je síce pekné, ale tie by teda mohli Eh, to monitorovať, ale ja si myslím, že pokiaľ ide o prevenciu na európskej úrovni, tak to je jednoducho málo a akceptovateľné to rozhodne nie je. A zo skúseností, ktoré máme z našej vlastnej krajiny, takáto štruktúra by mala eh, skôr stimulovať participáciu členských štátov prostredníctvom ich vlastných národných štruktúr. No a všetky tie údaje, ktoré eh, získa, mm, ktoré vlastne vyplynú z vyšetrovania, by sa potom mali odovzdávať do tejto siete a tá by ich mohla šíriť ďalej. No a komisia a parlament a rada by tiež tieto údaje mohli, tieto informácie mohli získavať. Takže tie 3-4 osoby, tie možno budú postačovať na monitorovanie, ale je tu riziko, že tá sieť potom e, bude neefektívna. No a ja by som chcela zopakovať, že ja teda neustále hovorím, e, že je potrebné predovšetkým zabezpečiť prevenciu organizovanej kriminality. Ak sa takáto prevencia má týkať všetkých 27 krajín, tak to, čo sa tu navrhuje, to jednoducho nie je dostatočné. Pretože sekretariát, e, ktorý funguje na pleciach jednej osoby, respektíve jednej osoby na polovičný úvezok, tak to asi nie je veľmi dostatočné. Ale keď teraz vlastne počúvam o tých troch, štyroch osobách, ja si kladiem otázku, ja nemám problém so zviditeľnením siete ale mám problém s tým, aby e, tá sieť reálne fungovala, pretože áno, máme internet, poznám tie stránky, ale neviem, prečo tá sieť napríklad e, nikdy neodovzdávala výstupy svojej činnosti napríklad parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na rozpravu. E, som k tejto veci tieňovým spravodajcom a myslím si, že parlament by mal najprv byť presvedčený o e, význame tohto, dôko- e, tohto návrhu, predtým než to podporí, takže teším sa na ďalšiu diskusiu. A pokiaľ nebudú, pokiaľ teraz nie sú žiadne žiadosti do rozpravy, tak uvediem len termín, ktorý, aha, tak ten zatiaľ nie je, takže neuvediem nič. Ale myslím, že teraz môžeme uzavrieť túto záležitosť a keďže ďalší bod na programe úprava e, základných e, platov e, zamestnancov Európskeho parlamentu. Toto je vec, ktorá bola odložená na neskôr, tak sa teraz môžeme pozrieť na bod rôzne, kde nič nie je. A tým pádom sme prešli aj túto vec a môžeme toto zasadnutie ukončiť. Ďakujem všetkým veľmi pekne. Dovidenia.